Dobré ráno, začneme. Ospravedlňujem sa za krátke meškanie. Zdá sa, že všetci ešte spracovávame nočné správy. Chcela by som vás privítať na zasadnutí výbory IMKO. Áno, prvý bod programu je prijatie programu a upozorňujem vás, že naše stretnutie je vysielané na webe. V súčasnosti máte pred sebou aj zápisnice z 29. septembra, a 10. a 11. oktobra. Ak nie sú žiadne výhrady k zápisniciam, považujem ich za prijaté. Čo sa týka aktualizácie o trialógoch a podujatiach. V prvom rade sa táto aktualizácia e, týka o e, správy návrhu smernice o e, zbraniach, ktorým sa priradil mandát z 25. oktobra. To bol tá druhý trialóg. A potom tu máme rozhovory o e, bezpečnom skladovaní a obchodníkoch, ako aj autorizácii pre mladistvých a predaj na politickej úrovni e, bolo prerokovaná nasledujúce záležitosti. Výmena informácií, ako aj opatrenia, výnimko pre e, športových strelcov a zberateľov a, technick- a mandát pre technické stretnutie bol predlžený. Máme politickú diskusiu o lekárskych screeningoch žiadateľov a o deaktiváciách zbraní a kategorizáciách eh, zbraní kategórie A a B. A chcela by som vám pripomenúť, že tu existuje veľká miera podobnosti medzi stanoviskami rady a parlamentom ako spolu zákonodarcami. Samozrejme, na ničom sme sa nedohodli, kým sme sa nedohodli na všetkom, avšak chcel by som zdôrazniť, že medzi stanoviskami parlamentom a radou je veľmi veľká miera podob- podobnosti. Čo sa týka misie IMCO eh, v Ženeve minulý týždeň, Mali, absolvovali sme krátku návštevu Ženevy a chceli sme vedieť, eh, ako funguje spolupráca v oblasti technickej harmonizácie a globálne inštitúcie ako ECE, eh, e OSN eh, fungujú ako kde sme sa aj stretli eh, so zástupcami UNECE e a s ďalšími organizáciami. Prvý deň sme mali veľmi podrobnú diskusiu o normách, ktoré sa vzťahujú na cestnú dopravu, ktoré sú veľmi relevantné pre typovú homologizáciu a typové schvalovanie a hovorili sme o európskej legislatíve, ktoré sa týkajú testovacích noriem pre kritériá životného prostredia pri zavadzaní nadchádzajúcej európskej legislatívy. Zastupcovia OSN a EÚ hovorili o nedávnych eh, trendoch schvalovania a typové, typovej homologizácii v EÚ a e, v krajinách EHK OSN. A samozrejme, hovorili sme aj o potrebe podrobnejších e, noriem a o zlepšovaní noriem e, tak v EÚ, ako aj v všetkých krajinách EHK OSN. Delegácia sa stretli s pánom Hitlenom, veľvyslancom eh, Svetovej obchodnej organizácie pri EÚ a zástupcom Svetovej obchodnej organizácie pri OSN, kde sme sa rozprávali o kompetenciách a takisto sme eh, hovorili o dôležitosti dátovej lokalizácie a eh, rozhovoroch o obchode a klesajúcej klesajúceho významu colných bariér voči narastajúcemu významu bariér, ktorí nemajú e, colný charakter e, pri uľahčovaní medzinárodného obchodu a uľahčovaní medzinárodnej spolupráce. No a potom v poslednom rade sme sa e, stretli so zástupcami Svetovej obchodnej organizácie pre verejné obstarávanie a obstarávanie pre vládne služby bola to veľmi zaujímavá delegácia, veľmi plodné stretnutie. Ospravedlňujem sa e, za organizáciu tohto e, stretnutia na poslednú chvíľu, ale dialo sa to aj v svetle našej, našej misie do Číny. Nejaké otázky? Andreas? Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, za prezentáciu tohto postupu. Predovšetkým, e, čo sa týka strelných zbraní, moja otázka sa tá týka toho, či môžeme rátať s tým, že dospejeme k nejakej dohode ešte počas slovenského predsedníctva. V tomto sa slovenské predsedníctvo veľmi angažovalo a dúfam, že prídeme k zájomnej dohode ešte počas tohto predsedníctva. My sme urobili veľmi dobrý postup a je tu veľmi uh, veľká miera podobnosti medzi pozíciou predsedníctva a pozíciou E, Európskeho parlamentu, ako aj komisiou. V súčasnosti čakáme na vyjadrenie komisie a rady aby nám poskytli dodatočné informácie, zvlášť ktoré sa týka objasnenia, ktoré sa týkajú deaktivácie zbraní a a potom, ako budú prepojené jednotlivé registre s údajmi o zbraniach a a je tu ešte tretia záležitosť, ktorú mám na jazyku. A to bol eh, vlastne proces oslovenia komisie a rady písomným spôsobom práve so žiadosťou o tieto informácie. V súčasnosti to nie je parlament, ktorý zdržuje tento um, proces, ale zaujíma nás bližšie informácie práve okolo, kvôli deaktivácii zbraní. Ďakujem veľmi pekne, Vicky pozícia komisia bola extrémna a veľmi vzdialená pozícii a stanovisku Rady a Európskeho parlamentu. Sú nejaké známky toho, že komisia zmení svoj prístup? Komisia nie je spoluzákonodatcom a medzi stanoviskom parlamentu a rady existuje veľká miera podobnosti a tento dialog musí prebehnúť medzi spoluzákonodarcami a potom príde až a dojde na trialóg. Samozrejme, existujú rozdiely medzi pozíciou e, stanovi, e, stanoviskom parlamentu, rady a e, komisie, ale ako som povedala, medzi spoluzákonodarcami je veľká miera podobnosti. Teraz prejdeme na bod 7, e, ktorým je stanovisko k Európskej cloudovej iniciatíve. A teraz by som dala slovo pani Eve Pálnovej. Um... Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Kolegovia, chcela by som sa vám všetkým poďakovať za vašu angažovanosť eh, pri príprave tohto dokumentu a pre veľmi pozitívny spôsob, ktorým ste privítali návrh správy. Myslím si, že pozmeňovacie návrhy sú dobre mienené a dobre cieľané a prinašajú dodatočnú hodnotu a zlepšujú samotné stanovisko. Myslím si, že všetci sa zhodneme na tom, že potenciál nových dát eh, budeme môcť využívať naplno iba, keď dosiahneme väčšiu mieru interoperability a znížime mieru fragma, fragmentácie, ako aj zlepšíme absorb, absorpciu údajov a ich zverejňovanie, ktoré prechádzajú z vedeckého výskumu, pokiaľ je takýto výskum samozrejme eh, financovaný z verejných zdrojov. Je veľmi dôležité, aby sme mali dopytovo orientovaný proces, keď hovoríme o našej potrebe zdieľať údaje. Ako som povedala, na predchádzajúcich stretnutiach pôvodný návrh správy mal obmedzenia, ktoré sa týkalo niektorých krajín. Avšak na druhej strane som rada, že sme sa zhodli s predkladateľmi pozmeňovacích e, návrhov a sú ešte ďalšie niektoré časti správy, na ktorých by som chcela popracovať. A vlastne aj kolegovia sa uberajú podobným smerom ako ja. Ako som už povedala, na predchádzajúcich stretnutiach myslím si, že pre toto stanovisko je nesmierne dôležité, aby bolo čo najzacielenejšie, aby potom výbor ITRE eh, vypočul naše návrhy sú pomerne početné pozmeňovacie návrhy o ochrane osobných údajov a ochrane dát, ktoré predložili všetky politické skupiny a veľká časť pozmeňovacích návrhov sa týkala oceku o zdieľaní e, dát a vnímame tam veľký priestor na kompromis. Mnoho z vás e, predložilo pozmaňovacie návrhy, ktoré zlepšujú využitie infraštruktúry a vedú k lepšiemu školeniu eh, relevantných eh, zručností. Myslím si, že toto sú práve tie základné stavebné eh, kamene, aby sme mali európsky cloud, ktorý naozaj funguje na všetky strany. Myslím si, že práve pozmeňovacími návrhmi sa tento návrh stanoviska zlepšuje a musím povedať, že si myslím, že nájdeme spoločnú pôdu, na ktorej by sme vystavali náš kompromisný návrh a dúfam, že práve na základe dobrej spolupráce budeme mať veľmi vyvážený návrh a vyváženú dohodu, aby sme zabezpečili to, že postupne dáme priestor jednotlivým rozličným návrhom a vypočuli si aj našich kolegov. So, um, Sergio Prieto is the social shadow. Is anybody speaking for the social? Niekto, kto hovorí za skupinu socialistov? Tieňový spravodajca? Nie. Tak teda, eh, z mojej strany ďakujem veľmi pekne za váš návrh stanoviska a za výborné kompromisné návrhy. Hm. Chápem to tak, že ste mali veľmi plodné stretnutie včera, kde sme podporili ten návrh, aby bol dlhodobý a samozrejme zodpovedný aj do e, budúcnosti. Hovorili sme aj o tzv. digitálnej pevnosti a ako to zdôrazňovala aj Svetová obchodná organizácia. A musím to zopakovať, eh, že eh, uložiť všetky európske údaje do akejsi pevnosti a odohradiť ich od ostatného sveta je správnym riešením. Eh, toto je cloudové riešenie a myslím si, že najlepšie sa bude koordinovať so smernicou LIS a samozrejme aj s členskými štátmi prostredníctvom odborníkov, ktorých budú delegovať členské štáty a prostredníctvom sieti spolupráce LIS. A samozrejme, týka sa to aj noriem. Ja vás podporujem, Eva, v tom, že tieto normy musia vzísť zo spodu, musia byť založené na potrebách trhu, a je to práve priemysel, ktorý hýbe tento proces dopredu. A toto odvetvie mm, tieto normy nesmú byť nejakou odpoveďou na existujúce regulácie, ale musia sa naopak vytvoriť eh, zo spodu tak, aby umožnili inovácie a umožnili trhu hýbať sa vpred. A musíme zabezpečiť, aby naše normy fungovali a nevytvárali uzatvorené hodnotové reťazce. A to predstavuje naozaj silnú podporu inováciám veľká väčšina z týchto noriem. Nie samozrejme všetky musia byť dopytovo orientované. Dobre, socialisti práve prišli, takže Sergio, dávam vám slovo ako tieňovému spravodajcovi za socialistov. Sí, muchas gracias, presidenta. Veľmi ďakujem, pani predsednička. Ospravedlňujem sa, dobehol som z iného výboru a e, nemal som čas e, byť tu od začiatku. Najskôr sa chcem poďakovať za to, že tu diskutujeme o pozmenujúcich návrhoch k tejto správe. E, už sme veľmi pokročili v príprave kompromisov a chcem sa poďakovať všetkým kolegom, tieňovým spravodajcom za ich prácu. Táto správa a Jori by nemala e, vyvolať veľký mediálny záujem, ale je to taká bežná téma, ale je veľmi potrebná pre e, rozvoj toho, čo niekto zvykne nazývať štvrtá priemyselná revolúcia. Ide tu o e, dátovú revolúciu, máme tu nový ekonomický model, kde samozrejme riadenie, výmena a využívanie údajov a dát môže viesť e, k ekonomickému rozvoju, a treba zabezpečiť bezpečnosť pre všetkých občanov aj podniky. Nazdávam sa, že táto iniciatíva, ktorá je z môjho pohľadu veľmi dôležitá pre samotnú Európsku úniu, pre rozvoj jej ekonomiky, je e, preto dôležité, aby sme hovorili o tri, troch otázkach, ktoré sú obsiahnuté v pozmenujúcich návrhoch a v kompromisoch. Poprvé, podpora tých základných troch bodov, ktoré výbor INKO identifikoval, pretože e, tu nám my potrebujeme zabezpečiť bezpečnosť počítačov a to je súčasťou tých troch pilierov budovania novej, bezpečnej a operatívnej Európy. Po druhé, slobodný pohyb údajov je potrebný, aby bola zabezpečená piata sloboda na digitálnom trhu, treba zabezpečiť rýchlosť, slobodu a kvalitu. A po tretie, chceme venovať zvýšené e, úsilie na investície do infraštruktúr. Ako povedala e, spravodajkyňa, E, vlastne 12 e, v plánu Juncker ide do budovania e, týchto infraštruktúr, ale panuje konsenzus, že to nie je dostatočné vzhľadom na význam digitálnej ekonomiky a na, na celý význam tejto, tejto témy. Druhý blok pozmenujúcich návrhov tak ako povedala pani predsednička, my potrebujeme jasný právny rámec a dostatočné zdroje na riadenie makrodát. Myslím si, že e, my musíme požiadať Európsku komisiu, aby čo najrýchlejšie pripravila návrh o voľnom pohybe dát alebo údajov a Rovnako sa nazdávam, že musíme prijať konkrétne opatrenia na maximalizáciu ziskov pre vedecké spoločenstvo, pre priemyselnú, podnikateľskú sféru. Tu sme pripravili pozmeňujúce návrhy 72, 52, 58, 59. Treba si uvedomiť, že aký je tu prínos pre občanov, aj pre verejný sektor. Treba e, podporovať e, aj cloudy, e, tak pri profesionáloch, ako aj pokiaľ ide o voľný prístup údajov, napríklad pacientov k svojim údajom. Takisto to treba umožniť aj pre vedeckú sféru a je, bolo by naozaj potrebné, aby Európa bola lídrom inovácie e, vo svetovom meradle, aby sme mali otvorenú, otvorený oblak a aby sme podporovali virtuálne prostredie, kde by mohli E, občania, verejnosť, aj profesionáli si vymieňať, analyzovať svoje údaje bez e, ohľadu na hranice, na disciplíny a tak ďalej. A e, to samozrejme môže priniesť v podnikateľskej sfére výrazné úspory pri investíciách a operatívnych výdavkoch. A preto táto správa s pozmeňujúcimi návrhmi aj s kompromismi, aj keď teda nie je taká mediálne zaujímavá, ide správnym smerom na to, aby podporila ekonomickú zmenu, udržateľný rozvoj a rovnako, aby sme vlastne sa dostali na puls dňa v oblasti inovácie. Chcem sa poďakovať spravodajkyni aj všetkým spolupracovníkom, ktorí na tejto správe na pozmeňujúcich návrhoch pracovali. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Uh, Morton, sa ospravedlňuje, že tu dnes nemôže byť. A chcel by poďakovať spravodajkyni za výbornú prácu na tomto dokumente a za dobrú spoluprácu s ostatnými tieňovými spravodajcami. Myslí si, že sa uberáme správnym smerom, e, čo nie je práve prípad ITRE, kde to spravodajca obracia veľmi nebezpečným smerom. Myslí si, že INKO by mohol túto správu prinavrátiť na správny smer. Um, must... Ďakujem veľmi pekne. Pán Jiří Maštalka tu nie je. Jan Filip Albrecht tu za zelených tu není. Andreas by chcel niečo povedať? Andreas. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Eh, chcel by som sa pani Eve Pánovej, našej spravodajkyni, poďakovať eh, v mene výboru IMKO za dobrú prácu a za to, akým eh, spôsobom za ten spôsob, ako pristúpila k pozmeňovacím návrhom. Myslím si, že práve tie by mohli návrh zlepšiť a myslím si, že na výbore panuje zhoda. E, to sme ešte nepovažovali za také možné, ale je to tak, e, preto by som e, Chcel by som sa poďakovať aj kolegom zo sociálno-demokratickej frakcie. Chcel by som mať ešte dve pripomienky. Je veľmi dôležité, aby sa čo najviac kolegov vyjadrili k téma kybernetickej bezpečnosti a predložili pozmeňovacie návrhy, myslím si, že medzi zodpovednosti a potrebnej ochrane eh, údajov eh, tieto služby nebudú môcť rásť. A to je práve toto, čo chceme v Európe dosiahnuť, tento rast. A chceme využiť aj infraštruktúry, ktoré sa vytvárajú v Európe, podporiť. A myslím si, že pozmeňujúci návrh 75 podporujeme, pretože sa musíme bližšie pozrieť na to, aby sme mali opatrenia, vo, ktoré podporujú eh, bezpečnosti, na základe ktorých prichádzajú tieto údaje, aby si ľudia mohli otvoriť aj mohli otvoriť eh, napríklad konto u eh, tre, poskytovateľov z tretích strán. A samozrejme, aby tam bol ten tok dát čo najmenší, napríklad eh, aj prostredníctvom mobilných telefónov. A to hovorí aj Eva Paunová vo svojom návrhom. Takže myslím si, že to môžeme odhlasovať tak, ako to povedal aj eh, kolega Karlas vo výbore pre priemysel. Ďakujem veľmi pekne. Chcel by sa niekto pri, prihlásiť o slovo v mene komisie? Komisia tu teda nie je. Dobre, ešte dávam slovo správodajkyni. Chceli by ste ešte niečo k tomu povedať? Micro. I thought it was on, sorry. no, myslela som si, že mikrofón je zapnutý, ale nebolo tomu tak. Samozrejme príjmem vaše návrhy, pretože sme o nich hovorili počas technického stretnutia včera a Vicky spomenula záležitosti kybernetickej bezpečnosti a noriem, ktoré budú predostreté v kompromisných návrhoch a budú tam teda zahrnuté rovnako ako všetko to, čo e, spomenuli kolegovia, pretože to už je obsahom z kompromisných návrhov keď sa pozrieme na finalizáciu kompromisných návrhov, tak tie prídu v nadchádzajúcich dňoch a 28. novembra budú predložené a hlasovať sa o nich bude 29. Chceli by sme sa preto um, vám poďakovať za výbornú spoluprácu eh, so všetkými z vás a je to dobrý spôsob, ako môžeme nastolovať na našom výbore dôležité témy. A dúfajme, že naša správa bude aj náležite odrazená a e, odrkadli sa v návrhu ITRE. Ďakujem veľmi pekne, Eva. Je veľmi zaujímavé sledovať, ako intenzívna práca predbieha medzi výbormi IMCO a ITRE a je dobré vidieť toľku takú veľkú mieru spolupráce medzi jednotlivými výbormi. Ďalším bodom našeho programu je veľmi dôležitá práca, ktorá sa týka prístupnosti, ktorá sa týka aproximácie pre výrobky a služby. Pán Lockhart je spravodajcom, avšak mal problémy s letovým spojením dnes ráno a ospravedlňuje sa. A e, zastupí ho pani Kalas dnes ráno. Skontaktovala nás Európske fórum pre zdravotne postihnutých a myslím si, že je veľmi dobré, že ste dnes eh, prišli a, eh, máme aj zástupcov. Zdá sa, že ale EDF tu ešte nemá zástupcov. There may be a problem that the speaker from the EDF may asi máme problém, pretože So they're, uh, they're still coming through the... Ešte len prechádzajú bezpečnostnou službou v parlamente a nebolo by vhodné e, začať diskusiu, kým nie sú v miestnosti. Je to totiž veľmi dôležité, veľmi dôležitá súčasť zabezpečenia toho, že Eh, otázky, ktoré sa týkajú eh, handicapov, eh, aby mohli komentovať, mali by byť prítomní. Takže pár minút. going to take a um, break until quarter two, everyone. Dávam prestávku do 3 čtvrte. Takže ak chcete, e, kým sa zistí e, to, čo sa deje s bezpečnosťou, máte voľno do 3 čtvrte. Thank you very much. Um, so, welcome to our friends from the European Disability Forum. Um, Dobre, budeme teda pokračovať. Máme tu zástupcov EFD, ktoré sa týka e, smernice o prístupnosti, o zákonoch, reguláciách a administratívnych opatreniach členských štátov, ktoré sa týkajú prístupnosti e, výrobkov a služieb. The rapporteur Pán Lokehard je spravodajcom. Bohužiaľ však Flight. jeho let nepodarilo sa mu uh, doletieť dnes. Takže Kaja Kalas ho zastúpi. Ďakujeme ti, Kaja. Kontaktovala nás Európske a fórum e, handicapovaných ak budete mať problémy, po, po, pošlite eh, komentáre sekretariátu predsedkyni. Máme tu však eh, výborného spravodajca. Je dobré, že je tu, sú tu zastupcovia IDF, teda svet, toho je fóra eh, postihnutých. Slovo dám najprv pani Kalas, ktorá zastupí pána Lockharda potom zástupcovia IDF, potom Business Europe, potom sa vrátime ak chcú komentovať, vrátime sa eh, k správodajcom, potom naspäť poslancom a potom zastupcom IDF a zasa potom komisia a potom to zhrnie správodajkyňa. Dúfam, že tam, takto vám to je jasné. pán Šoltes ako tieňový za zelených sa ospravedlnil, pretože sa necíti dobre. Odovzdávam teda slovo Kaji Kalas. Yes, thank you. Ďakujem. V prvom rade pán Lokigard naozaj ma požiadal, aby som e, ho ospravedlnila zmeškal let z Kodane a nemohol sa dostaviť. Pokiaľ ide o e, tento zákon o prístupnosti, chcel vytvoriť rovnováhu e, medzi zlepšením e, situácie pre ľudí s postihnutím a dobrým fungovaním jednotného trhu. Zabezpečenie prístupnosti všetkým občanom je určite pridanou hodnotou. Rád by zdôraznil tri veci Poprvé, hoc tu nie je prítomný, určite všetky poznámky e, zváži. E, e, určite nebude prednímať rozhodnutia, vypočuje si všetkých, váži si všetky príspevky v tejto správe a myslí si tiež, že musíme tento návrh posunúť ďalej, pretože už rok je k dispozícii a je to pre parlament možnosť začať e, si plniť svoje povinnosti. A po tretie potom vníma to ako možnosť predložiť riešenia európskym občanom, pretože občania a firmy chcú e, riešenia, ktoré zlepšia ich život. Preto je rozhodujúce, aby sme uspeli v hľadaní rovnováhy, ktorú som spomenula v úvodných poznámkach, že sa e, sformuje legislatívny rámec, zlepší prístupnosť a zabezpečíme tiež, že podniky to vnímajú ako príležitosť pre rast a inovácie. Sú tu dva ciele. V prvom rade rešpektovať Európsky dohovor o právach osôb s postihnutím a potom po druhé spravodlivejší jednotný trh. Tento spoločný cieľ vedie k otázke, či záber návrhu je dostatočne presný, či pôjde k plneniu cieľov. Teší sa na spoluprácu v budúcich týždňoch, mesiacoch a rokoch i na príspevky v budúcej práci. Ďakujem. So on behalf of the... mene e, fóra IDF Mimochodom, gratulujem vám vo vašemu včerajšiemu stretnutiu v parlamentu dob- s dobrou návštevnosťou. Pán Olesen má slovo. Ďakujem, budem hovoriť v dánštine. Ďakujem srdečne za to, že máme túto možnosť. Je nás mnoho miliónov ľudí s postihnutím v Európe. Pre nás je to preto dôležitá téma. My ako európska, európsky občania sa veľmi tešíme tomu, že Európsky parlament nám dáva túto možnosť vyjadriť náš názor Dokumentuje to dobrú vôľu o pomôcť aj ľuďom s postihnutím. A za to ďakujeme. Európske fórum postihnutých IDF sa teší, že došlo k tomuto návrhu. Myslíme si, že je dobré, že na tejto úrovni sa robí takýto návrh a podľa nás je dobré, <clears throat> alebo chceli by sme sa postarať, aby e, článok 9 e, dohovoru o právach e, postihnutých, aby sa tento dodržiaval. Samozrejme, že neexistujú zázračné riešenia, to je všetkým jasné. Ale tento text Eh, je eh, smer krokom eh, k úplnej bezbariérovosti v Európe. Táto legislatíva nedáva nové povinnosti a záväzky, ale zabezpečuje naše pokračovanie touto cestou. Treba myslieť i na to, že táto smernica sa zameriava na mainstreamové produkty, je tomu tak, že pre postihnutých existujú osobitné produkty, ale keď sa pozeráme na mainstreamové, bežné e, produkty, tak nemôže byť predsa tomu tak, že budú existovať dva typy výrobkov. Mainstreamové výrobky, ktoré sa potom nevyužijú, nevy, ktoré nevyužijú ľudia, ktorí využívajú napríklad e, zariadenia pre nepočujúcich. Sú tu samozrejme osobitné skupiny s osobitnými požiadavkami, ale my ľudia s postihnutím to vnímame tak, že sme súčasťou celého toho spoločenstva a mali by byť riešenia, ktoré platia pre všetkých. Pozeráme sa predsa na rovnaké televízne programy ako ostatní. zažívame pri svojich cestách letecky inak e, to isté. Zažili sme problémy, ktoré máte i vy. Preto očakávame predsa i rovnaké riešenia. Ako som už povedal, táto smernica samozrejme nevyrieši všetky problémy. Sme však toho názoru, že dôjde k zlepšeniam, chceme aby sa riešili problémy pre, e, pre e, podniky i pre ľudí s postihnutím. V smernici je niekoľko častí, ktoré by sa mali zlepšiť, toho názoru určite sme. S pohľadom na cieľ tejto smernice si myslíme, my, že to ťažisko je primálo zamerané na e, budovy a výbavu budov. Členské krajiny môžu predkladať návrhy na riešenie. Pre členské krajiny to však nie je povinnosťou. My máme proste teraz obavu, že sa neudeje nič. Na národnej úrovni e, zažívame e, odpor. My sa chceme predsa voľne pohybovať v Európe a pre nás je nevyhnutné, aby v hoteloch a ďalších verejných priestoroch existovali určité záväzné predpisy, aby sme mali voľný prístup. Inak bude táto bezbariérovosť e, zložitá. Ďalší problém predstavuje doprava. len čiastočne totiž pokrytá určitými predpismi. Tu si myslíme, že sa ma, musíme zamerať na to, aby celá dopravná oblasť bola prístupná. Nestačí, že len časti sú e, prístupné pre ľudí s postihnutím. Existujú tu určité e, transeurópske riešenia, ktoré znamenajú, že časti dopravnej siete sú prístupné, ale zase iné nie. Musíme sa postarať o to, aby ľudia bezbariérovo mohli absolvovať e, celé trasy. Nemôže ísť len o to, aby ste si kúpili listok bez bariérov, ale zase nedostanete sa potom dobre do lietadla. Tretí bod potom, na ktorý by sme sa chceli zamerať, je totiž ten, že v tomto návrhu eh, je možnosť používať smernice nie tak, eh, smernicu nie tak, ako to bolo zamýšľané. Článok 12 eh, nesmie byť určený na to, aby sa tu využívali medzery, aby sa proste obchádzali požiadavky nie je dobré vynechať, e, pripustiť takéto možnosti. Pri tejto smernici ide o to, aby sa malým a stredným podnikom v Európe dala možnosť konkurovať si na rovnakej úrovni a predkladať rovnaké riešenia. Hovoril e, som s predstaviteľmi železníc, v Dánsku a tam by povedali, že potreba neexistuje. A ďal, ďalší úradníci e, mi hovorili o tom, že v Európe e, videli veľmi dobrý stav, ktorý by mohol byť dobrý ako celkový štandard bariérovisti. Všetci tí, ktoré by chceli e, vlaky predávať, tí samozrejme ponúkajú riešenia to znamená, pre podniky na jednej strane je tu možnosť ponúkať všetkým takéto produkty, na druhej strane je tu určitá, určitá a, um, laxnosť. Také problémy, ktoré máme, sa e, neriešia. V negatívnom zmysle je tu konzervativizmus, nič nové sa nevymýšľa. A to je jeden z problémov, ktorý som e, vnímal, a to vôbec nie je dobré pre ľudí s postihnutím. Treba sa pozrieť na všetky zákony v súvislosti s dopravou, s audiovizuálnymi e, službami, nie je to nič nové, jednoducho ide o to, že to platí pre celú oblasť. Nemalo by sa to brať ani ako nový záväzok. Ide o to, že všetko by malo e, zapadať do seba. Myslím si, že tu možno ešte povedať, že tie zlepšenia, ktoré si želáme my, Tento text by mal byť ako určité minimálne riešenie. Kto by chcel ísť ešte ďalej, tak samozrejme pre nás je to všetko len výhodné. Musí to byť možné. Je to len minimálne riešenie. A Ak chceme pokročiť v tomto zákonodárstve, je dôležité, aby členské krajiny a jednotliví aktéry, podniky zistili, čo v tejto oblasti všade sa deje. Musí to byť i kontrolované a orgány musia mať možnosť presne e, verifikovať, či smernica sa i používa a implementuje. Otázka samozrejme znie, či chceme spoločnosť, ktorá je prístupná pre všetkých, ktorá má, nemá bariéry pre ľudí s postihnutím, e, rovnako tak ako pre iných, či majú byť všetci zapojení, ak áno, tak je nevyhnutné vypracovať e, silnú legislatívu, s príslušnou kontrolou e, implementácie. Ďakujem. Mr. Patrick Grant from Business Europe. Thank you. Patrick Grant za Business Europe. Ďakujem e, za to, že ste nás dnes prijali e, v IMCO v krátkosti poviem o prístupe, o dopade na vnútorný trh, na inovácie a na dozor nad trhom. V prvom rade e, chcem e, jeden mýtus, e, vysvetliť jeden mýtus. Chápeme ciele pre ľudí s postihnutím, ale ľudia s postihnutím jednoducho nemôžu sa zúčastňovať väčšou mierou na riešeniach spoločnosti Treba presvedčať podniky, že je vynikajúc, že má naozaj veľký význam, ak chcete predať produkty či služby. Nie sme však presvedčení my e, o postupe komisie. Ak sa pozrieme na pozornosti, podrobnosti, vidíme, že sa tento návrh opiera o e, rámec vnútorného trhu. Ak chceme dobre fungujúci trh, vy by ste mali zabezpečiť, aby to bola legislatíva, ktorá nebude poskytovať len vágne ustanovenia, ktoré si budú vykladať rôzne, rôzne inštancie a to vytvorí len viac bariér. Návrh neberie do úvahy e, veľký inovatívny trh pre služby, ktorý už existuje. Sú tu sektorálne e, iniciatívy a štandardizácia napríklad e, dopravný sektor, ktorý s predstaviteľmi ľudí s postihnutím dlhodobo komunikuje. Od lietadiel cez e, vlaky k ďalším formám dopravy všetky sú na prínos ľudí s postihnutím. Teraz tu však e, je možnosť ohrozenia. Mohlo by to ohroziť budúce investície. Možnosť schopnosti poskytovať riešenia a poskytovať služby širšiemu publiku, sa bude opierať o schopnosti inovovať. Toto však zviaže e, ruky podnikom na úkor e, inovácií a vlastne teda tých, ktorým má priniesť účel tento návrh. Otázka teda nie, nie je, čo dosiahnuť, ale ako to dosiahnuť. Je to opcia pre mnohé podniky, je tu množstvo riešení pre množstvo e, spotrebiteľov. Napríklad výpočtový sektor, ktorý sa aktuje medzi veľkými výrobcami a malými firmami. Táto norma je však pod tlakom tohoto návrhu, pretože spodníky nebudú môcť robiť na mieru svoje riešenia. V podstate budú mať pred sebou uh, skutočniteľnú úlohu hoc i potreby e, ľudí s postihnutím sú odlišné. Ak chceme mať prístupnosť pre širokú škálu spotrebiteľov, ale perfektný dizajn nemožno jednoducho e, priniesť legislatívou. Legislatíva musí stáť na aktuálnych faktoch. Sme prekvapení, že tu vidíme dopadové štúdie, ktoré sú tak zastaralé a zle podložené, informácií, čísla dokonca z roku 2010 a chýbajúce e, údaje, ktoré nie sú zapracované, náklady pre podniky napríklad. E, výskumné služby takisto kritikovali, e, kritizovali tento návrh a my sa k ním len pridávame. Vyzývame spolu zákonodárcov, aby sa táto práca dotiahla. Podniky potrebujú právnu istotu, aby mohli e, si stanovovať e, akceptovateľnosť ich služieb a výrobkov. Ale e, definovanie výrobkov a služieb v tomto návrhu je veľmi vágne. Niektoré chýbajú. Napríklad, čo sú to operačné systémy a hardware pre verejný účel? O čom hovoríme? Ide o množstve technológií na trhu alebo o konkrétnych veciach. Právna neistota tiež e, je problémom tohoto návrhu. Ak sa pozrieme na výnimky, nie sú tu vysvetlenia, čo sa stane, ak podnik e, dostane odmietnutie od e, orgánov, že tento podnik má byť vo výnimke, alebo ak dva podniky nesúhlasia. Tieto výnimky sú vlastne nerealizovateľné žiaden z podnikov tie výnimky nevyužije, pretože nechcú e, neskôr riskovať e, tresty z dozorných orgánov. Jednoducho tu nie je právna istota. Takisto, a to je alarmujúcejšie, predpisy, ktoré menia terajší e, rámec predpisov pre voľný pohyb tovarov, ne, nemusia už podniky informovať, alebo by museli informovať všetky jednotlivé dozorné orgány národných štátov. Nemôžeme súhlasiť, že v tomto štádiu sa zlepšenie tohoto stavu dosiahlo. Som si istá, že pravidlá majú iba hodnotu papiera, na ktorom sú nap- naplňané, pokiaľ e, nie sú presadzované. A my sa obávame, že toto je ten prípad. Máme veľké obavy o bezpečnosť výrobkov pretože ak sa má hľadieť na priority v oblasti prístupu e, k tovaru a služieb, tak je tam automaticky hľadisko bezpečnosti. Určite budete so mnou súhlasiť v tom, e, keď poviem, že prístupnosť je nemerateľná. To musia potvrdiť používateľia. To znamená, že tu ruka v ruke musia ísť opatrenia, ktoré budú reagovať na vývoj situácie. My si teda nemyslíme, že národné dohliadacie orgány by mali mať takú moc, aby e, e, dohliadali na také riešenia, ktoré v každej situácii nemôžu byť perfektné. Nazdávame sa, že na tomto návrhu treba ešte veľmi zapracovať, ale budeme s vami na tomto zlepšení veľmi radi a veľmi ochotne spolupracovať. Ďakujem. Ďakujem, ďakujem obidvom rečníkom za vaše prezentácie a teraz dostanú slovo tieňoví spravodajcovia. Ja som chcela začať Sabíno, ona tu nie, takže Andreas Švarca, EPP, ďakujem. Pani predsednička, veľmi ma teší, že pomocou tohto vypočutia tu teraz prejednávame tento veľmi dôležitý legislatívny zámer pre vnútorný trh. Ďakujem aj obidvom zástupcom za veľmi dôležité a veľmi nápomocné príspevky k návrhu legislatívy. Nazdávam sa, že v záujmu všetkých nás je zlepšenie každodenného života postihnutých osôb tým, že budeme tento legislatívny akt aplikovať a že budeme brať do úvahy aj príslušné nutné náklady. Myslím si, že zásobca Business Europe nám ukázal, že ak sa budeme snažiť postupovať primerane, a budeme sa snažiť tieto veci rozvíjať krok za krokom tak, aby tu nevznikol nejaký zápas, zásah do hospodárskeho života, ktorý by priniesol len frustráciu a nie pozitívne efekty, tak to bude milný prístup. Mám niekoľko otázok. Poprvé, rád by som sa spýtal zástupcu zväzu, či vidí nejakú možnosť takého postupného prístupu E, naše, nášho legislatívneho aktu tak, aby sme do roku 2022 mohli tie jednotlivé veci rozvíjať, aby náklady, ktoré súvisia s návrhom komisie, tak ako bol predložený, aby sme teda tie hrozby mohli trošku zmierniť. Z textu som pochopil, že existujú rôzne požiadavky na prístupnosť, na to, ako má byť táto prístupnosť vytvorená a my si musíme položiť otázku, či skutočne všetky výrobky musia súčasne splňať všetky požiadavky, či by nebolo vhodnejšie vytvoriť skupiny produktov. A ďalej, pokiaľ ide o zástupcu Business Europe, nie je tu hrozba, že pokiaľ e, tu bude tá značka ECEE, e e, čo je taká bezpečnostná značka, či by sme do toho nemohli zapojiť aj ďalšie otázky, ktoré priamo nesúvisia s bezpečnosťou produktov. Ďakujem. Ďakujem. A teraz za SAD pani Olga Sehnalová. Ďakujem, pani predsednička. Ja sa chcem v prvom rade ospravedlniť za to, že som nestihla začiatok tejto rozpravy, lebo som mala e, schôdzu so slovenským predsedníctvom. Ospravedlňujem sa za to. Verím však, e, že pokiaľ ide o tieto argumenty, a ktoré tu zazneli e, od našich hostí počas jednotlivých rozpráv, tá posledná zaznela včera, ktorú sme e, organizovali spoločne z Disability Forum a so skupinou pre osoby s postihnutím, tak verím, že bolo užitočné si tieto argumenty vypočuť aj tu na výbore. E, máme tu už tretiu výmenu názorov, pričom tretia oficiálna e, tu bola už pred rokom a som veľmi rada, že pán spravodajca sa ujal práce a že je tu medzi nami intenzívna spolupráca, ktorá e, povedie k prijatiu jasného mandátu k prejednaniu s členskými štátmi. Napokon bol to tento parlament, ktorý vyzval komisiu k predloženiu legislatívneho návrhu ohľadne prístupnosti tovarov a služieb pre občanov Európskej únie. Ako som povedala už v predchádzajúcich debatách, sociálni demokrati vítajú Európsky akt prístupnosti k prehlbeniu vnútorného trhu a jeho fungovaniu je nevyhnutné vymedziť spoločné požiadavky na používanie niektorých kľúčových produktov a služieb, preto aby sme skutočne mali plné zapojenie všetkých občanov do spoločnosti. Tento návrh môže zlepšiť kvalitu života nielen postihnutým občanom, ale aj starším občanom a prispieť ich plnému zapojeniu do spoločnosti. V rámci digitalizácie európskej spoločnosti e, my podporujeme všetky opatrenia a je podľa môjho názoru dôležité nastaviť nediskriminačné prostredie voči zraniteľným skupinám obyvateľstva. Aj vzhľadom na stárnutie obyvateľstva sa očakáva, že v Európe bude 120 miliónov osôb, na ktorých sa táto legislatíva bude vzťahovať. Ešte rýchlo niekoľko zásadných oblastí. Poprvé, vyjasnenie rozsahu pôsobnosti smernice kde za tému na diskusiu je sprístupnenie zastaveného prostredia v súvislosti s poskytovaním výrobkov a služieb. V tejto súvislosti považujem za dôležité vyjasniť vzťah aktu s ďalšou legislatívou, ktorá sa tejto problematike sektorovo venuje. Ďalej je nevyhnutné zabezpečiť dostatočne jednoduché a jasné zabezpečenie dostupných produktov a služieb. Návrh obsahuje aj ustanovenie o neprimeranej záťaži, čo je dôležitý koncept, ktorý v súčasnosti neobjasňuje tie parametre, ktoré by mohli byť využité k ospravedlneniu neprimeranej záťaže. Pre mňa je tiež dôležité zapojenie organizácií, organizácií po- osôb, postihnutých osôb. Ja som ochotná diskutovať o tomto návrhu tak, aby sme mali legislatívu, ktorá naozaj umožní využívanie všetkých tovarov a služieb pre všetkých občanov rovnako. A teším sa na spoluprácu so s pánom spravodajcom, tieňovými spravodajcami a so všetkými, ktorých sa táto e, legislatíva týka. Ďakujem. Ďakujem. A teraz pán pán Vojsen. Ďakujem, Vicky. Ďakujem. Ja si myslím, že je teraz veľmi, toto je veľmi dôležitá téma a že všetci súhlasia s tým, že e, všetci občania, aj tí, ktorí majú obmedzené možnosti, musia mať prístup ku všetkým e, výhodám a ku všetkým e, produktom a službám ako tí, ktorí nemajú takéto znevýhodnenie. Proporcionalita takisto e, musí byť jedným z hľadisk. Nemôžeme na ňu zabúdať. Najmä pokiaľ ide o dopravu, o tom sa už hovorilo. A ďalej e, stroje na vydávanie lístkov. A to teraz znamená, že všetky tieto e, prístroje by mali byť a všetky tieto automáty by mali byť dobre prístupné postihnutým občanom Myslím si, že v budúcnosti budeme e, s takýmito strojmi pracovať čoraz menej, čoraz častejšie sa budú využívať elektronické služby. A toto je vlastne otázka, ktorú chcem aj položiť. Aké, rieš- by, aké je možné riešenie tak, aby e, jeden stroj bol e, prístupný napríklad pri letiskách alebo na vlakových staniciach tak, aby bol špecificky určený pre postihnutých občanov. A ja nechápem, prečo všetky e, automaty na vydávanie listkov by mali byť e, vymieňané. Myslím si, že musíme hľadiť na proporcionalitu. E, ďalšia otázka. Chcem sa poďakovať e, skupine IDF ako aj Business Europe za e, tému The Design to musí byť pre všetkých alebo nie. Buď sme všetci na jednej rovine alebo nie. Nikto tu e, nepresadzuje dizajn pre všetkých len preto, aby e, sa presadzovali záujmy jednej skupiny na úkor druhej. E, pretože e, e v takomto prípade by bolo rovnako ťažké garantovať rovnaký prístup pre všetkých, keby sme chceli E, nasledovať túto cestu, tak e, náklady pre spotrebiteľov a ceny pre spotrebiteľov by veľmi e, narástli. Takže toto je ďalšia otázka. No a tretia otázka, alebo skôr taká poznámka. Súhlasím s tým, čo povedal Andrés. Značka CEE, to by mohlo byť ak akýsi spôsob, ako prispôsobiť alebo aplikovať E, túto značku, ktorá by rešpektovala všetky normy e, prístupu, ktoré by boli vlastne aj pre ostatných ľudí, ktorí e, majú nejaké postihnutie. Ďakujem. Um. Ešte je tu niekto za GUE, kto chce sa vyjadriť za zelených. E, D. Dobre. A teraz ďalší rečníci, ak nie sú žiadosti o slovo. E, ešte niekto z kolegov si želá e, vystúpiť. Ďakujem, ďakujem pani predsednička. Chcem sa poďakovať aj všetkým rečníkom. Na tento návrh sme naozaj veľmi dlho čakali. Keď sa hovorí o nákladoch, tak sa veľmi čudujem, prečo nehovoríme o tom, že nerobíme nič. Musíme zabezpečiť to, že v budúcich legislatívnych aktoch budeme premýšľať vopred, dopredu a že nebudeme len reagovať. A teraz tu máme príležitosť. Myslím si, že niektoré poznámky E, ktoré tu zazneli, tak tam si myslím, že chybí akákoľvek pokora, pretože si myslím, že Business Europe je skupina pre postihnutých a ten tón, ktorý tu zaznel, mi prípada taký ofenzívny, pretože ľudia, ktorí sú postihnutí, sú aj občanmi, sú aj spotrebiteľmi a ich čoraz viac. A myslím si, že v istej chvíli Business Europe potrebuje vziať do úvahy skutočné, seriózne aspekty a preto je potrebné, aby sa rokovalo progresívne a inkluzívne. E, často som hovorila s podnikateľskou komunitou, pokiaľ ide o britský parlament, hovorila som e, za, o, o tom v rokoch 97-99 a vtedy sme spoločne navštívili ten príslušný autobus a zistili sme, že tie osoby, pre ktoré to malo slúžiť, sa tam jednoducho nemohli dostať. A preto je potrebné, aby sme zaistili, že prístupnosť, že aby to zaznelo v nejakej správe, ale že by to malo byť realizovateľné pre osoby a prístupné pre osoby s postihnutím. To je cieľ, ktorý pred nami leží a musíme sa pozrieť na to, ako sa tieto problémy budú riešiť. Ďakujem, Kaja Kalas. Áno, hovorím teraz sama za seba. Áno, ja teraz hovorím tak ako každý iný poslanec. Ja mám otázky týkajúce sa e, týchto prejavov, ktoré sme počuli. Bolo povedané, že pole pôsobnosti smernice má byť obmedzené a že e, vlastne je tu príležitosť rozšíriť ho, ale ako ho môžeme rozšíriť tak, aby súčasne nebolo vágnejšie. Môžete nám to konkrétne vysvetliť? E, a to je pre Fórum a pre Business Europe. E, vy hovoríte, že ten text môže byť interpretovaný rôznymi spôsobmi a to môže vytvoriť v praxi rôzne bariéry a že orgány e, zamerané na dohľad nad trhom takisto majú svoju interpretáciu. Čo teda navrhujete? Ako to má vyzerať? To by sme si od vás radi vypočuli. No a pokiaľ ide o myšlienky Európskej komisie, môžete nám povedať, akým spôsobom eh, by sa riešilo administratívne bremeno? Vy tu jasne odmietate, že dizajn by mohol byť prístupný pre všetkých. Ako to však chcete riešiť? Ak chcete mať pre jednotlivca prístupné služby a produkty a pritom nechcete mať takúto širokú definíciu. Ďakujem. Ďakujem a ja mám niekoľko komentárov. Naozaj na mňa zapôsobilo to, čo ste povedali že je zbytočné kupovať si lístok na vlak, ak sa do toho vlaku potom nedostanete. Takže my si musíme uvedomiť, že e, tu je naozaj veľmi širok, je to naozaj veľmi široká oblasť, ktorá sa týka prístupnosti služieb a produktov. My musíme zaistiť, aby toto všetko fungovalo ako celok a tak ako pri akejkoľvek inej legislatíve musíme zabezpečiť, že nedôjde do konfliktu s inými legislatívnymi aktami alebo s nejakými sektorovými predpismi. Je jasné, že sa musíme zabezpečiť tak, aby táto legislatíva e, bola orientovaná do budúcnosti, na budúcu situáciu. Mám tu otázky, ktoré sa týkajú administratívy. My očakávame, že produkty a služby budú bezpečné. Zaoberáme sa legislatívou produktov a ich bezpečnosti. Neočakávame, že na každom produkte bude vyhlásenie o homologizácii. Je teda naozaj nutné, aby v tomto prípade existoval nejaký dokument, o homologizácii? My hovoríme, že prístupnosť má zodpovedať vysokej úrovni prístupnosti, že to má byť vyjadrené takto všeobecne, že tie produkty, o ktoré nám najviac ide, že budú bezpečné. My tu hovoríme, že nie všetky produkty musia mať toto E, potvrdenie o homologizácii, ale že musia byť bezpečné. Ďalšie rečníci. Ja by som teraz chcela ešte obrátiť poradie tak, aby zástupcovia fóra pre e, osoby s postihnutím sa vyjadrila až nakoniec a teraz za Business Europe. FD, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne pani predsedníčka. Chceme preukazovať týmto postupom predovšetkým zhodu so súčasnou legislatívou a so kritériami ochrane životného prostredia, takže si myslím, že do toho vnesieme ešte väčší zmetok. Je veľmi dôležité, aby sa označenie CE e, stiahovala e, aj na iné produkty, ktoré idú nad rámec e, tejto smernice, pretože CE označenie môžeme rozšíriť nielen teda o kritéria zhody technických noriem ochrany životného prostredia, ale aj prístupnosti. E, ale je to samozrejme predovšetkým na distribútoroch a dovozcoch, ktorí e, musia kontrolovať, že označenie CE bolo e, použité v súlade s existujúcimi kritériami. Ináč to bude vytvárať veľký priestor na zmetok súkromného priemyslu. Toto isté sa vzťahuje na služby a e, nevieme, akým spôsobom by sme mali potom označovať služby označením e, CE, akým spôsobom sa to bude implementovať, e, čo sa týka e, prístupu e, jednotného dizajnu. Áno, e, súhlasím s tým, že takýto dizajn ovplyvní ceny a e, ceny riešení, ktoré sa dostávajú na trh. Samozrejme, ceny ovplyvňujú e, rozličné faktory Avšak e, podniky musia nemalú čiastku e, vynakladať na to, aby sa, zabez... E, aby sa uistili, že ich výrobky či služby sú v súlade a plnia kritéria zhody. A samozrejme, toto spôsobí, že ceny pre spotrebiteľov narastú. Samozrejme, čo sa týka dizajnu pre všetkých, ja si myslím, že nebude fungovať. Nemôžeme ušiť jednu košelu, ktorá by padla všetkým. Avšak e, urobiť e, z, z takéhoto dizajnu pre všetkých kritérium, e, ktorý bude záväzný, nie je podľa nás riešením. To znamená, že musíte byť plne prístupný, ako náhle je váš tovar či služba uvedený, uvedená na trh, alebo musíte mať k dispozícii technológiu, ktorá bude k dispozícii neskôr, ako je napríklad čítačka obrazovky počítača čo sa e, týka e, nás ako Združenie Business Europe, e, pre nás je toto veľmi závažná záležitosť. Máme oddelenie pre sociálnych záležitostí, ktoré sa na toto sústredia a zaoberajú sa tým, oni hodnotia, čo spoločnosť potrebuje. Ja som z oddelenia pre vnútorný trh a v prvom rade vnímame túto legislatívu ako niečo, čo ovplyvňuje vnútorný trh. Ak sa je to klasický, klasická legislatíva, ktorá nastoluje nový rámec. Hovoríme o dohľade nad trhom, hovoríme o posudzovaní zhody, hovoríme o dizajne a požiadavkách a to jednoznačne ovplyvňuje vnútorný trh. Čo sa týka nákladov, ak nič neurobíme, opatrne by som povedal, že podniky v súčasnosti a súkromný sektor robí už mnoho. z Aj keď sa nemusíme riadiť nejakou legislatívou, to neznamená, že nie sme nič v praxi robiť čo sa týka eh, iného označenia ako označenia CE, povedal by som, že tu by som eh, vás upozornil na to, ak by sme mali nejaké označenie o prístupnosti, môže byť povedzme tento eh, produkt prístupný pre určitú skupinu spotrebiteľov, povedzme skupinu A, ale stále nebude prístupný pre skupinu B. Takže takéto označenie by naozaj nedávalo e, stále zmysel pre mnohých spotrebiteľov, ktoré, pre ktorých by to bolo e, niečo, čo je stále neprístupné. No a prístupnosť je niečo, čo sa musí aj v budúcnosti zlepšovať. Je to dynamické, nemožné na niečo iba nalepiť nálepku a e, povedať, toto je najlepšie, ako to vieme a vy ostatní môžete ísť domov. Je veľmi dôležité, aby sme zlepšovali naše produkty a zlepšovali naše e, produkty. Takže si myslíme, že takéto označenie bude e, fungovať v praxi. Čo týka ďalšej záležitosti, e, samozrejme e, dokument o zhode bude potrebný pre takéto produkty a tie sa bude stiahovať aj na e, služby, čo v súčasnosti pripravujeme. Ale to preto, že táto smernica zavádza úplne nový legislatívny rámec, kde musí byť vypracovaná deklarácia o zhode na základe rozumnej požiadavky orgánu, ktorý dohliada na trh Samozrejme, musíme sa zamyslieť aj nad tým, akým spôsobom produkty prechádzajú e, celým výbor, e, výrobným a de, e, distribučným reťazcom tak ako je to napísané v prílohe 1 tejto návrhu. Okrem toho, importéry budú musieť samozrejme, rovnako ako aj distribútory, skontrolovať, či tieto údaje naozaj sedia, či sú pravde, pravdivé. Je to veľký problém pre malé a stredné podniky. Hm, myslíme si, že práve veľa služieb a produktov prechádza e, cez hranice, avšak toto nie je niečo, čo e, e, budeme môcť implementovať z jednej noci na ráno. A pre malé a stredné podniky je to niečo, čo predstavuje obrovskú záťaž a čo nebude proporčné v, prakti- v praxi a jednoducho malé a stredné podniky budú musieť e, kontrolovať, kam všade sa umiestňujú ich produkty na trh. Ďakujem veľmi pekne. Chcem nechať aj nechať priestor e, kolegovi z EDF. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi, ďakujem veľmi pekne za všetky tieto zaujímavé otázky. Naše združenie môže predložiť návrh, akým spôsobom sa môže smernica implementovať v následnej e, fáze. Naše fórum, fórum EDF, sa môže zamyslieť e, s ohľadom na životný cyklus eh, jedného výrobku. Napríklad eh, informa- eh, produkty IKT majú veľmi krátky životný cyklus. To znamená, musíme implementovať kritéria zákona a nariadenia o prístupnosti. Vzhľadom na to, že aj samotný fakt, e, že pri automatickej e, kase si môže postihnutý kúpiť lístok do vlaku, do ktorého sa nedostane, e, hovorí o niečom. Samozrejme, nemusíme meniť e, všetky e, elektronické kasy, stačí, že sú dostupné na každej jednej stanici. Ale musíme pamätať, že keď sa vymieňajú automatické pokladnice, prečo by nemali byť všetky kompatibilné s týmto novým riešením, keď už ich meníme. E, automatické pokladnice sú práve dobrým príkladom toho, čo by sme mohli urobiť. E, ak sa zavedie e, takýto, takéto kritérium prístupnosti na jednom type elektronickej pokladnice, tak sa môžu zaviesť na všetkých Združenie Business Europe hovorili o e, zvyšovaní cien, ale tu hovoríme o e, masových e, výrobkoch, ktoré sú v konečnom dôsledku prístupné všetkým. Hovoríme o výrobkoch, ktoré sú vy, vyrábané v miliónových sériách, takže si nemyslím, že je tu až také enormné riziko nárastu ceny. Na to, aby takéto výrobky však boli prístupné, možno v niektorých e, prípadoch môže ľahko narásť cena, avšak e, nie spôsobom, ktorým to ohlasuje Business Europe. E, samozrejme, neprístupnosť niektorých výrobkov má ešte vyššiu cenu než sprístupnenie týchto výrobkov pre zdravotne postihnutých. Mali by sme urobiť ale aj konkrétnejšie návrhy. Ja si myslím, že som predniesol návrhy v stavebnej e, oblasti. Naše návrhy sú veľmi jednoduché. Ak sa napríklad pozrieme na fakt, že členské štáty majú e, voľnú ruku e, pri definovaní stavieb, ktoré sú prístupne postihnutým, je dôležité potom a bolo by lepšie, keby sa zaviedla norma na úrovni Európskej únie, ktorá by zaviedla povinnosť pre jednotlivé členské štáty. To by si samozrejme vyžiadalo napríklad stavebné úpravy mnohých budov, avšak to však eh, neprebieha opäť eh, z noci na deň. My ako zastupcovia zdravotne postihnutých sme, na, sme naozaj nesmierne trpezliví v tomto uh, ohľade, uh, predovšetkým čo sa týka stavebných úprav. My nepochybne chápeme, že existujú uh, priority. Samozrejme, napríklad vlaková stanica by mala byť prístupná a sprístupnená i hneď na rozdiel od iných budov. Takže mali by sme sa zamyslieť aj na kritériami e, primeranosti a proporčnosti a samozrejme e, dovoliť jednotlivým prevádzkovateľom aj určitý čas na e, prispôsobenie jednotlivých stavieb ale máme v Európe slobodný pohyb osôb a to zahrňa ľudí so zdravotným postihnutím, pretože to je aj naša Európa. E, preto musíme garantovať, že prístupnosť je predovšetkým realizovaná vo verejných budovách a zároveň sa tým bude predchádzať aj protirečeniu jednotlivých európskych noriem na úrovni členských štátov v prípadoch e, prístupnosti. Takáto norma by plnila zároveň aj túto úlohu, ktorú jednotlivé európske ustanovenia nesplňajú v prípade prístupnosti pretože aj neplnenie takýchto kritérií nie je postihované nejakým spôsobom by sme mali združiť e, všetky normy, ktoré sú e, a potom e, čo sa týka byrokracie alebo administratívnej záťaže my ako ľudia so zdravotným postihnutím máme skúsenosti s, byrok, e, s byrokraciou a nechceme, aby nikto sa utopil v nejakých tlačivách. Musíme jednoducho reagovať e, rozumne a e, so zdravým rozumom, aby sme zagarantovali prístupnosť A potom samotný fakt, že výnimky pri prístupnosti v jednotlivých členských štátov zahrňajú takisto aj veľkú e, byrokratickú záťaž. Ale, e, ale problém e, nie je že si je veľká administratívna záťaž, ale práve v týchto výnimkách, ktoré tú administratívnu záťaž spôsobujú, je samozrejme možné e, podporiť vývoj v tom e, zmysle, aby sme poborili niektoré bariéry, aby sme ich odstránili, ktoré by zlepšili prístupnosť. Ale chcel by som povedať, že e, podniky, ktoré sa e, e, e, prispôsobia zdravotne postihnutí, majú aj určité výhody. Nachádzame sa totiž v situácii, v ktorej konečne máme možnosť spraviť Európu prístupnú všetkým, Európu veľkých aj malých, aby sme bola Európa skutočne prístupná samozrejme v duchu e, voľnej súťaže, ale e, to by bol vývoj, ktorý by bol bezprecedentný, ktorý by bol epochálny. Ak nie, budeme mať za chvíľu auton, e, autonómne auto Eh, automobily, ktoré budú chodiť všade len po Európe a my, tak povediac, budeme myslou ešte eh, vo veku eh, koní. Práve takáto inovácia musí prísť v správnom kontexte a s správnym kontextom znamenajú kritéria prístupnosti pre všetkých. A my sme veľmi spokojní s tým, že parlament prijal túto iniciatívu komisie na to, aby sme mohli presadzovať prístupnosť. Nepochybne to bude mať pozitívny dopad a v tomto prípade a v, tomto, v tejto oblasti to bude podporovať aj inovácie. My sme preto veľmi spokojní v tejto oblasti s našou spoluprácou a sme veľmi radi, že sme boli prizvaní, aby sme mohli vystúpiť pred týmto e, výberom. A preto sa Európa môže stať naozaj Európou, ktorá je prístupná pre všetkých. Thank you very much, I think... Ďakujem veľmi pekne. My všetci máme podobnú nádej a podobnú e, ašpiráciu. Teraz by som dala slovo komisii. Kto bude hovoriť e, v mene komisie? Um, is it, is it Mrs. Grange or Mrs. Pani Gráš alebo pani Florena? V prvom rade dovolte mi začať eh, tým, že poďakujem parlamentu za zorganizovanie eh, túto výmenu názorov, ktorá je skutočne zaujímavou diskusiou, kde si vypočujeme aj rô, rôznorodé názore. Áno, je to lepšie, hovorím lepšie do mikrofónu, som bližšie. Ďakovala som sa parlamentu za zorganizovanie tejto výmeny názorov a za bohatosť názorov, ktoré si odnášame so sebou. E, e, v tomto krátkom príspevku by som chcela hovoriť o e, rade problémov, o ktorej sme hovorili a chceli by sme objasniť obsah jednotlivých rozhovorov a e, vlastne ten zámer, ktorý samotný návrh má. Je to realistický návrh e, pre priemyselné odvetvia a to tak, aby mohli sprístupňovať svoje služby a výrobky, čo má za, e, mať za výsledok to, že spotrebitelia budú môcť benefitovať z týchto, z takýchto výrobkov. A využívajú sa pritom nástroje vnútorného trhu. Návrh využíva e, e, všeobecné, ale záväzné kritérium o prístupnosti, kde sú zavedené normy, pokiaľ sa samozrejme potrebujú zdetailniť kritéria prístupnosti, využíva dohľad nad e, trhom, ako aj vyhlásenie o zhode prostredníctvom označenia CE. Avšak tento e, model je adaptovaný e, iným spôsobom pre výrobky a iným pre služby. Zobrali sme do úvahy, že výrobky môžu byť označované, označované značkou CE a na to je aj zavedený aj model, ale služby nie. Tak mi Samozrejme, služby nemôžu mať označenie CE, avšak čo žiadame, že v návode na použitie bude popísané aj kritérium prístupnosti. A to ma privádza ku konkrétnemu prvku návrhu. A to je, to je kritérium prístupnosti, ktoré vyžaduje, aby sa dve e, informácie podali eh, spotrebiteľovi, tak aby si spotrebiteľ mohol vybrať potom informácie v prístupnom formáte o tom, ako eh, takýto výrobok alebo služba funguje tak, aby ju ho mohli využívať aj ľudia so zdravotným postihnutým. Označenie CE nie je myslené pre spotrebiteľov, tak ako to už bolo povedané. Je predovšetkým mienené pre úradné potraby a tým sa preukazuje zhoda a súlad eh, s kritériami legislatívy. Informácia sa poskytuje iným spôsobom, pretože ľudia so zdravotným postihnutím musia byť správne informovaní, aby mohli urobiť eh, príslušné a dobré rozhodnutia, ktoré by najviac vyhodovovalo ich potrebám. Teraz mi dovolte zdôrazniť niekoľko silných stránok tohto legislatívneho návrhu. V prvom rade eh, zavádza koherentnosť medzi jednotlivými odvetviami v určitých prvkoch s výhľadom do budúcnosti tam, kde je prístupnosť potrebná a kde sa zároveň týmto návrhom doplňa európska legislatíva. Dobrým príkladom je napríklad doprava, kde opatrenia v doprave sa týkajú asistančných služieb, ako im môžeme pomôcť, eh, ako im môžeme postihnutým ľuďom pomôcť. Avšak eh, kritérium eh, o prístupnosti doplňa toto nariadenie o, keď hovorí o prístupnosti napríklad samobslužných terminálov alebo zavádza kritéria prístupnosti jednotlivých napríklad web strán, ktoré by mali byť naprieč, rovnaké naprieč jednotlivými odvetvami. Takže prístupnosť odvetví je veľmi dôležitá. Takisto aj multimodalita je veľkým problémom. Ak máte lístok na nejaký dopravný prostriedok a je to ten istý lístok, ktorý máte ktorý vám umožní prístup k viacerým typom dopravy. Preto tu sú tu spoločné požiadavky pre viaceré sektory. Ďalej sa tu spája dopyt a ponuka. E, od začiatku sa e, prístupnenie nedialo, ale tie isté požiadavky sa predkladajú pre e, ekonomických operátorov, potom pre verejné inštancie, inštancie, keď nakupujú tie služby, keď ich financujú cez fondy EÚ. Tým sa uh, zmieruje aj dopyt a ponuka stimulácia trhov. Za pár slov e, presadzovanie, ktoré je zavrané na procesy. Nie je to len dozor je tu i samo deklarácia, dôvera, že v to, tí ekonomickí operátori potvrdia, že e, rešpektujú pravidlá. Potom proces e, preverovania. Dúfame, že to nebude nevyhnutné, ale aby toto nefungovalo, je tu možnosť, aby spotrebitelia konali v zmysle národných zákonov. Toto je proporcionálny proces, ktorý nakoniec zabezpečí prístup k službám na trhu. Pokiaľ ide o dizajn pre všetkých a prístupnosť. Všetky členské krajiny ratifikovali dohovor o právach osôb s postihnutím. Dohovor predkladá sériu práv pre tieto osoby a článkom 9 deklaruje, že osoby s postihnutím, ak majú mať prístup k týmto právam, je potrebná prístupnosť, to je predpokladom nevyhnutným, ak chceme dosiahnuť cieľ rovnakého prístupu k právam. Prístupnosť sa dá dosiahnuť dizajnem pre všetkých. Že chceme rovnaké riešenie pre všetkých, ale ak to nepostačuje, riešenia, ktoré asi, e, sú pomocné, pomoc a špeciálne zariadenia. Príklad, napríklad e, autobus s nízkou nástupnou platformou. Nie len na e, výťah pre postihnutých. Známe, znamená to mať mobil, ktorý môže každý využiť na zavolanie 112. Nie oddelené zariadenia, ktoré sú drahšie, ale fungujú len na lokálnej alebo regionálnej úrovni. Prístup, e, design pre všetkých je taký dôležitý práve preto toto. Ale určite to neuberá možnosť riešení, ktoré e, sú asistenčné. V oblasti e, obchodu svet prechádza k mobilite a tá prístupnosť ako požiadavka zabezpečí a uľahčí spôsob, akým sa svet smerom mobilite presúva. Požiadavkám chcem povedať len toľko, že sú vyvážené, hľadajú zložitú rovnováhu. Tu sme skromní, pretože rovnováha je tu dôležitá, zložitá medzi flexibilitou a presnosťou. Aby sme zabezpečili rešpektovanie a presadzovanie práva. Táto rovnováha medzi e, precíznosťou a prístupnosťou takisto inovácie ďalšia rozvoj tejto oblasti. Toľko z mojej strany. Sme k dispozícii na ďalšie vyjasnenia, ktoré eh, by ste si želali. Ďakujeme. Vyhradila som si na tento bod čas presne do tohto, tejto minúty o 10.11, ale ak ešte Kaja chceš. Ďakujem za vaše vstupy. Myslím si, že to, čo som povedala na začiatku, určite chceme rovnováhu medzi jednotlivými obavami a názormi. Tešíme sa na spoluprácu s, e, so všetkými z vás. E, Ďakujeme vám znova za e, vaše vstupy. Ešte slovo komisii. Vo vašich poznámkach ste vyjasnili veci, ktoré mali jednotliví aktéry k textu. A ak im nie je jasný váš text v prvom návrhu, mohli by ste spolupracovať so spravodajcom, ako chcete jasnejšie tie vaše zámy. Moje skúsenosť je tak, že nie je oveľa ľahšie, ak komisia vyjasní veci, ale až e, čakať do trialógu. Ďakujem teda v tomto zmysle. nech dovolím hosťom, aby sa presunuli, kým začneme s ďalším bodom. Ale samozrejme, ak si želáte, môžete zostať tu. Thank you. I could possibly ask people who are not staying for the next... Ľudia, ktorí tu neostávajú na ďalší bod, prosím, opustite miestnosť. Bolo by to pre nás veľmi, veľmi nápomocné. Ak sa nezúčastňujete budúcej rozpravy. Ďalším bodom programu. Ďakujem. Hovoríme o jednotlivých eh, technických jednotkách, ktoré uh, sú potrebné v týchto vozidlách. Pán Dolton je spravodajcom 933 pozmeňujúcich návrhov. Uh, uh, vezmem si zoznam rečníkov teraz. pán Dalton, a potom prosím mi signalujte. Tak budem vedieť odhadnúť, koľko každý z vás dostane na prejav. Možno menej ako 5 minút, keby ste hovorili. Ďakujem. Dobre, že začíname na tento návrhu konečne. Najprv k harmonogramu, lebo došlo k zmenám. Výbory Envy a Tran sú veľmi pomalé so svojimi stanoviskami. To znamená, my sme museli tiež posunúť naše záverečné hlasovanie do 26. januára. To ma trošku sklamáva, pretože to je len 54 dní po uh, zadaní komisie. Ľudia v Európe čakajú, máme to už rok k dispozícii čakajúc na Volkswagen a ďalších výrobcov a rok nám trvá, kým vôbec sa na to začíname pozerať. Z môjho pohľadu uh, takisto máme tu množstvo pozmeňujúcich návrhov, ale polovica z nich sa týkala jednej firmy a to sú agentúry. Či mať alebo nemať agentúru. A to je teda jedna, jedna téma Možno sa nám podarí vyjednať k tejto téme, ale možno sa to nevyrieši v rámci hlasovaní. Polovička tých pozmeňujúcich návrhov možno nebude relevantná. Uh, že nám tu zostáva nejakých 450 alebo 460 pozmeňujúcich návrhov, čo pre legislatívny návrh zase nie je až tak veľa. Takže ja som pomerne optimistický, že sa nám to podarí vyriešiť. Čo skoro stretneme sa so správodajcami, bude to niekoľko schôdzi, aby sme mohli túto prácu skutočne posunúť dopredu. Ako som povedal, polovica pozmenujúcich návrhov sa týka agentúry, ale pri mnohých ďalších prvkoch si myslím, že tvoria dobrý základ pre kompromisy. Myslím si, že tu došlo k istému nedorozumeniu, pokiaľ ide o mnohé pôvodné návrhy, pretože e, v tom pôvodnom návrhu som ja e, veľa právomocí komisie presúval na nové fórum. Nie, že by som ich chcel nejakým e, spôsobom zničiť alebo odstrániť alebo ich niekde inde presunul, ale je tu niekoľko pozmeňujúcich návrhov, ktoré sa zaoberajú úlohami komisie vo fóre tak, aby to bolo jasnejšie a aby sme takto zareagovali na niektoré návrhy kolegov. Takže to prvé odporúčanie, ktoré chcem predniesť, je, že tu má byť toto fórum, ktoré bude mať svoje právomoci, bude môcť konať a komisia by takto mohla pozastaviť vzájomné uznávanie na základe neplnenia zo strany členského štátu. A to je pozmenujúci návrh od socialistov a od zelených v tejto téme a ja dúfam, že sa nám v tejto veci podarí dosiahnuť zhody. Ja sa na to pozerám tak, že formálne by takto oficiálne získala komisia e, právom mocami väčšiu silu prostredníctvom fóra. Ďalej sú to otázky ohľadne fóra, aké tam budú povinnosti, pokiaľ ide o účasť, poplatky, ako budeme financovať a organizovať dohľad nad trhom, otázka nezávislosti a údržby vozidiel a rovnako ako sa bude realizovať dozor nad trhom. To sú tie hlavné prvky a všetky sú obsiahnuté v tabuľke, do ktorej som začlenil aj návrhy od kolegov. A teraz sa teším na poznámky a pripomienky kolegov, na ich názory a potom sa k tomu môžeme opäť vrátiť. Ďakujem. To... Ja by som teraz chcela požiadať rečníkov, aby nehovorili dlhšie ako dve minúty, ak je to možné. Ďakujem, pani predsednička. Ja by som sa najskôr chcel poďakovať pánovi spravodajcovi za jeho prácu. Chcel by som zdôrazniť iba to, že nie som úplne spokojný s... Myslím si, že naša pozícia eh, určite bola snahou o dodržať lehoty Myslím si, že je to naozaj veľmi dôležitá, eh, dôležitá tematika a rád by som podporil pozíciu Európskej komisie a to je zvýšiť kompetencie Európskej komisie v tejto veci, tiež implementovať rovnaké, rovnaké pravidlá v všetkých členských krajinách EÚ. Pokiaľ ide o otázku agentúry, nepodporujeme vytvorenie agentúry a nových inštitúcií, Chceme využiť existujúce inštitúcie, zlepšiť skôr spoluprácu medzi členskými krajinami. Takže podporujeme pozíciu správodajcu vytvoriť fórum, navzájom sa kontrolovať a oveľa lepšie e, využívať terajšie e, inštitucionálne e, rámce. Pokiaľ ide o štruktúru poplatkov, podporujem rozdelenie tých poplatkov medzi Eh, emisiami a, a skutočnými emisiami, aby to vznášali výrobcovia. Pokiaľ ide o náklady dozory na, dozor na trhu, tak to by mali znášať členské krajiny. Potrebujeme efektívny systém a hovoriť potrebujeme o nákladových dopadoch na občanov a preto podporujem eh, vytvorenie eh, v systému efektívneho, účinného a tiež zvýšiť súčasne vieru občanov, a to, pretože to stále zostáva témou. Ďakujem. E, pani Šaldemose. Tiež by som chcela v prvom rade poďakovať pánu Daltonovi ako spravodajcovi za to, že odročil alebo predlžil vlastne lehotu e, našu, našej práce, pretože je dôležité práve poznamenať, až dnes ráno som dostala preklad e, do pozmeňujúcich návrhov do mojeho jazyka. Nemala som vlastne teda čas ich prejsť. Hoci ďalšie výbory možno sú skloze, je to komplexnejšia otázka, než, vyz, než vyzerá. Ďakujem vám za a, e, túto prácu a myslím si, že sa potreba pozrieť na to, čo robíme. Väčšina pozmeňujúcich návrhov predložených z mojej skupiny sa snaží vytvoriť e, agentúru EÚ ako som už minulé bola povedala, je to dobrý návrh, e, dobrý začiatok, ale mali by sme sa snažiť vlastne o väčší dozor, než komisia navrhuje. A prečo? Už som to povedala. Na základe práce e, vo výbore vyšetrovaciom mám dobrý prehľad o situácii, o tom, čo v našom systéme e, nefungovalo a ve, naozaj verím, že to, čo potrebujeme, je niekto, kto bude nezávislý od výrobcov vozidel, niekto, kto bude kontrolovať, či systém je v poriadku alebo nie, či e, rešpektujú pravidla alebo nie. Naozaj neverím, že členské krajiny to momentálne vedia e, dokázať. Preto navrhujeme agentúru. Nenavrhujeme agentúru, ktorá by to typové schvalovanie robila, ale len agentúra, ktorá by sa starala o dozor nad trhom. Alebo ak by bolo treba pozastaviť e, činnosť toho orgánu. Najdôležitejšia vec je zabezpečiť, aby vedela to, ten potrebný dozor robiť. Nemyslím si, že členské krajiny to dokážu. Keďže nemôžeme ale hovoriť, ja e, tak dlho nepôjdem do podrobností svojich pozmeňujúcich návrhov. Naozaj vás poprosím, aby ste boli otvorení a diskutujme medzi tieňovými spravodajcami. Nevylučujme myšlienku posilnenia dozoru e, už od začiatku. Viem, že keďže vieme, že mnohé zo skupín EPP a ALDE sú skôr za väčšiu mieru dozoru EÚ. Určite nájdeme dobré riešenie práve tu. Ešte raz však ďakujem za predloženie lehoty. Ešte snáď jedna vec. Možno, že komisia by neskôr mohla vysvetliť, aký, aké, financie, aké financie zamýšľali v svojom návrhu o tomto dozore, pretože si myslím, že toto by bolo užitočné pri našom hľadaní dobrého systému financovania v budúcnosti. Pani Charancová, mám tu tri strany. E, budem stručná, viete, že viem byť stručná a chcem poďakovať e, prácu spravodajcovi, chcem im tiež podporiť, pokiaľ ide o postup, ktorý e, načatol ku kľúčovým otázkam všetci sa zhodneme, že potrebujeme posilniť dozor nad európskym trhom. Otázka, ako to dosiahnuť, tam sa už líšia e, naše e, názory líšia. Neviem, či agentúra je tým najlepším spôsobom. Myslím si, že treba sa zamýšľať nad tým, ako dať väčšie právomoci komisie, keď e, testujú sa vozidla. Pozrite sa na moje pozmeňujúce návrhy, to je taký dvojstupňový prístup. Komisia má právo dať povinnosť členským krajinám robiť testy, ak to považujú za povin, potrebné. Ak si komisia myslí, že je dôvod, e, že niečo nefunguje, môže robiť sama testy a pre nás je kľúčové posilniť e, fórum pre výmenu informácií. Môj pozmeňujúci návrh siaha ešte ďalej. Zmena názvu, nejde len o zmenu názvu, ide o to dodať ďalšie kompetencie terajšiemu fóru, špecifickú misiu a nielen eh, hovoriť o politike eh, homologizácie eh, typovej. Pokiaľ ide o štruktúru poplatkov, tu sú pochybnosti, pokiaľ ide o implementáciu a právne implikácie. Je na členských krajinách rozhodnúť, ako si zorganizujú systém. Chcem sa vyhnúť konfliktom záujmov, takže moje pozmejúce návrhy žiadajú členských krajín, aby v svojom systéme sa vyhli priamým či nepriamým platbám výrobcom, technickým službám e, technickej kontroly. Pokiaľ ide o certifikáty, chceli by sme realistickejšie e, dátumy e, platnosti 5 rokov, to by naozaj kopírovalo 7 rokov by lepšie kopírovalo cyklus života vozidla 12 mesiacov, ktoré sa navrhujú, e, to je veľmi krátke obdobie pre všetkých výrobcov. Tu ide predsa o počet predávaných vozidel a typ vozidel. Ďalšia zmena sa týka maximálneho limitu na, pre autorizácie pre uh, predaj vozidiel z troch mesiacov na jeden, aby sa vytvorilo viac právnej istoty pre výrobcov. A posledný bod k peer review tu je viacero zmien, namiesto aby členské krajiny museli e, robiť peer review e, e, dvoch ďalších členských krajín každé dva roky. My si myslíme, že organizácia tohoto patrí špeciálnej skupine alebo tomu fóru. Posledná skupina sa týka článku 91, kde ide o lepšiu definíciu tých maskovacích zariadení alebo ich alternatív. Bolo to stručné, ale chcela som preletieť všetky aspekty návrhu. Ďakujem pekne. Budem teraz musieť trošku e, čas skrátiť, aby sme mali čas aj na ďalšiu diskusiu o ďalších témach. Denis Dill tu nie je, Pascal Durand. Ďakujem. E, ja sa ako prvý pokúsim rešpektovať dve minúty. Pán Dalton, ja som e, kontinentálny právnik, takže neposudzujem myšlienky ani zákony, ale pozerám, čo v texte zostane a čo sa vyškrtne. A e, zaujíma ma to, čo môžeme čítať E, chápem e, váš pocit, že sa snažíte vysvetliť, že nechcete zmeniť text komisie, ale konkrétna realita je taká, že vo vašom súčasnom návrhu e, sme vlastne v stave, že sa celkom ruší to, čo navrhla komisia a že je to len minimum, čo môžeme urobiť ak som to správne pochopil, hlavným problémom je dôvera spotrebiteľov. Najskôr by som chcel pripomenúť, že hlavným problémom je to, že e, konštruktéry automobilov e, uvedomele podviedli tento text. My sme teraz v stave porážky a to spôsobuje Európe tisícky chorých, či už v oblasti zdravotníctva, alebo aj vo vzduchu, ktorý vdychujeme. Takže na to sa treba pozrieť. Pán Dalton, vy ste povedali, že ľutujete, že výbor Trán a Envy e, sa oneskorili, ale možno, že tieto výbory čakali práve na e, výsledky vyšetrovacej komisie, aby mohli výsť z tejto logiky podvodov. A ja by som si želal, aby naša komisia namiesto toho, aby išla E, nesprávnym smerom e, skutočne venovala čas téme, ktorá sa týka miliónov občanov, aby venovala potrebný čas reflexii nad e, touto otázkou. Vy ste dostali list od predsedu výboru. A čo ste urobili? Čo ste urobili s touto správou? Nič. Vy neberiete do úvahy to, čo sa vám hovorí a to je veľmi vážne. Áno, vy ste od, odmiezli, áno, E, aj v nedelu popoludní bolo škandalozne, že ste zvolali dve schôdze tento týždeň a pritom e, sme nedokázali ani jeden pozmenujúci návrh presadiť. Naše pracovné e, podmienky nie sú dobré a preto vás žiadam, pán Dalton, aby ste venovali čas tomu, aby vypočuli si výbor EMI, strán, ENVY a aby ste skoncovali s týmto škandálom prepojenia členských štátov s automobilovým priemyslom, ktoré nás doviedli do tejto e, zlej situácie. Um, Dennis is here now. I just, uh, Pascal, please, I understand the Ja rozumiem a chápem a viem, že bolo požiadané o zasadanie bez toho, aby sme mali ďalšie e, schôdze so správodajcami. Ale teraz by sme sa mali ukludniť, aby mohli byť všetci vypočutí. Ľudia sa môžu stretávať len v istom okamihu, a teda len vtedy, keď sú kolegovia prítomní. Ďalší, prosím. Ja sa ospravedlňujem, že som nebol na prvej časti rozpravy, mal som iné povinnosti. Myslím si, že môj postup je niekde v strede. Myslím si, že potrebujeme čas, aby sme prešli všetkými pozmenujúcimi návrhmi a našli správny postup. Súčasne však cítim aj tlak vo verejnej diskusii pretože tie diskusie sa týkajú výboru EMIS a ďalší napríklad zo strany spotrebiteľov, lebo tie, to nie je súčasťou toho, oni nie sú súčasťou schvalovania a je tu istý nepokoj v spoločnosti a preto tu bol ten e-mail, kde chápem, že je potrebné drž, držať sa lehôd, ale zároveň je potrebné ísť ďalej, ale musíme e, rešpektovať lehoty a všetko si zároveň dôsledne prebrať. Tvrdenie, že Spojené štáty e, vlastne boli e, skorump- a že štáty sú skorumpované e, týmto automobilovým priemyslom, si myslím, že to je také príliš nalinkované, príliš priamočiare. My sme predsa pri práci s komisiou videli, že dochádzalo k rozličnému vývoju. Niektoré generálne riaditeľstva napríklad boli veľmi ochotné e, a počúvali jednotlivých aktérov, takže to naozaj nebolo čierno-biele. Ja som sa na to vo svojich pozmenujúcich návrhoch pozeral tak, že to musí byť konkurencia medzi schváľovacími orgánmi a že tá konkurencia medzi schváľovacími orgánmi je problém a že sa to musí vyriešiť tak, aby tie služby, ktoré testujú a služby, ktoré schváľujú vozidla a ich súčiastky, musia mať jasnú situáciu. Neznamená to, že nutne potrebujeme agentúru, neznamená to, že tým nutne musí byť poverená Európska komisia. Musíme ale zabezpečiť, že sa všetko bude kvalitne kontrolovať, tak aby sme mali taký text, ktorý bude toto umožňovať. Napríklad Iné výbory sa týmto zaoberajú a agentúry sú veľmi spokojné, veľmi ochotné nechať sa ovplyvniť niektorými vonkajšími aktérmi, pretože sú externé, nachádzajú sa mimo Bruselu a kontrola u nich si vyžaduje e, veľké úsilie aj zo strany Európskeho parlamentu. Takže prosím, postupujme pomaly, krok za krokom. Ďakujem. Ako ďalší Marko Zullo. Eh, il lavoro fatto fino adesso. Ďakujem veľmi pekne. Chcel by som sa poďakovať eh, spravodajcovi za eh, prácu, ktorú doteraz eh, odviedol. A myslíme si, že takýto typ podvodov, ako bolo v prípade Volkswagenu, by sme sa mohli vyhnúť do budúcnosti. Potrebujeme dohľad, ktorý je solídny a e, samozrejme, ktorý berie do úvahy aj také prípady, ako sú konflikty e, záujmov, ako napríklad e, Francúzsko je štát, ktoré má priamy zisk z predaja automobilov a, sám, a je to práve štát, ktorý nastavuje tieto kritéria. Takže aká je k tomu pozícia e, komisie s tým, že komisia vyhlásila, že chce byť ambicioznejšia? A samozrejme, toto chceme doceliť aj našimi pozmeňujúcimi návrhmi. E, potrebujeme totižto e, taký európsky trh, ktorý je nezávislý od zásahov jednotlivých členských štátov. Toto je organizmus, ktorý musí byť efektívny a musí byť takisto aj schopný postihovať tie automobilky, ktoré sa uchylujú pod vodom a musíme mať zaviedené také mechanizmy e, kontroly na e, e, komunitárnej úrovni. A hovoríme a uvádzame ako príklad je Centrum výskumu diska, ktorý je inštitútom na úrovni únie. Čo sa týka dohľadu, Myslím si, že zodpovednosť by mala e, byť prijatá práve konštruktérom a nie spotrebiteľom. E, je to práve aj iniciatíva e, výboru Envy, kde sa odhaduje, že náklady na Európia, na takýto dohľad nad automobilovým trhom je pomerne vysoká pre samotného stav, staviteľa, respektíve výrobcu auta. Hovorili sme aj o technických službách, ktoré ovplyvňujú homologizáciu. Aj toto je e, záležitosť, ktorú, e, ktorá, a proces, ktorý by mal byť absolútne nezávislý od výrobcov automobilov. Samozrejme, prostredníctvom takéto podpory e, môžu dodá výrob, výrobcovia dodávať technickú pomoc. Takže si myslím, že aj v tomto prípade by sme tiež mali narušiť toto, uh, eh, previ- eh, túto previazanosť, ktorá vedie uh, ku konfliktu záujmov. Mali by sme vytvoriť preto robustný systém, ktorý by môže garantovať uh, lepšie práva občanov. Ďakujem. Majlin Čosinsky. Majlin Trasinsky. Nežela si vystúpiť piť Sabin Westphal. Veľmi pekne ďakujem, pani predsednička. Táto téma je skutočne jednou z tém, e, ktorej môžeme venovať veľký priestor, pretože sa netýka iba európskej verejnosti, ale aj mnohého v rámci našich schváľovacích e, postupov a mnohé mení. Ako už bolo správne povedané, jednou z kľúčových témy pre nás sociálnych demokratov previesť dohľad na trhov do vlastnej agendy, pretože postupovať ako doteraz nie je možné. To všetko sú e, výsledky vyšetrovacích a sprievodných výborov. A takto to vlastne z ich práce jasne vyplynulo. My musíme oddeliť dohľad nad trhom od schvaľovania typov. To je pre mňa zásadné. Dva aspekty, ktoré sú pre mňa veľmi dôležité bez ohľadu na to, ako budú v budúcnosti schvaľované typy motorových vozidiel. Pre mňa je dôležitá napríklad ochrana údajov. Kto bude rozhodovať o tom, čo sa bude diať s tými údajmi, E, pokiaľ ide o automobily a kam pôjdu ja ako vodička a spotrebiteľka chcem presne vedieť, čo sa deje s mojimi údajmi. A chcem zostať aj e, s tými, ktorí rozhodujú o osude môjho auta. V Nemecku existuje rozsudok, ktorý hovorí o tom, že občan má základné právo na informačné seba určenie a to je dôležité pre všetkých a je dôležité vniesť ho do všetkých oblastí. Takže ochrana údajov to je zásadná vec. Ďalšia vec, ktorá je podľa mňa tiež veľmi dôležitá, je prístup k informáciám pre nezávislé opravovne. Z posledných diskusí jasne vyplynulo to, že nie je možné, aby tu boli monopoly pre opravovne automobilov. Je dôležité, aby aj nezávislé opravovne mali prístup k údajom, pretože ja ako vodička a spotrebiteľka chcem sa rozhodnúť, kto a kedy bude opravovať moje auto. Alebo e, bude realizovať ko kontrolu tieto skúsenosti som si odniesla z minulej legislatívy a myslím si, že sú veľmi dôležité, najmä pre schvalovanie a pre podobné záležitosti. Pokiaľ ide o dohľad nad trhom, tu by som chcela podotknúť, že dôležitá je nielen nezávislosť, ale aj zverejňovanie práv. To je nevyhnutné preto, aby sme zaistili istú mieru transparentnosti. Ďakujem. Sergio Koferáty, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ja súhlasím s tým, že medzi tými cieľami, ktoré musíme nastoliť, by malo byť práve ten, aby sme obnovili dôveru eh, občanov eh, a spotrebiteľov. Musíme samozrejme chrániť životné prostredie a musíme samozrejme vedieť zabezpečiť, aby systém eh, mal také pravidlá, ktoré sú vzájomne uznávané a ktoré sú priaznivé pre spotrebiteľov. A to sú samozrejme tie ciele, ktorým sa nechceme a nemôžeme vyhnúť. Avšak pretože súčasný stav neprináša e, nejakú e, dôveru. A vidíme, že nepokračujeme v týchto naplňaní týchto cieľov. Agentúra je jediným spôsobom, ako sa vysporiadať práve s touto e, preferenciou a s tým, po čom volajú občania. E, potrebujeme väčšiu nezávislosť, čo sa týka homologizácie a čo sa týka technických kontrol. A zároveň e, musíme mať čo najvyššiu mieru transparentnosti a musíme mať jasné oddelenie e, človeka, respektíve inštitúcie, ktorá vyrába autá a ktorá ich kontroluje. Alebo E, pôjdeme touto cestou, alebo e, budeme príjmať iba zmeny, ktoré neznamenajú e, veľa. A práve toto je našim záverom. Jednoducho buď príjmeme zmeny, alebo sa nepohneme dopredu. Ja si myslím, že musíme prijať také riešenia, aby sme sa vyhli takým škandalom, do ktorých sa Európa prepadla a ktorých sme boli svetkami. Lucy Anderson. Thank you. Well, I agree with many of the colleagues who... Ďakujem. Ja súhlasím s mnohými kolegami. Je naozaj zásadné, aby to bolo nezávislý orgán, aby bol transparentný a v touto legislatívou to máme dosiahnuť. To je zásadná legislatíva, ktorú tu v poslednej dobe preberáme a mnoho našich pozmenujúcich návrhov za SAD sa zameriava práve na to, e, že tu musíme e, zaoberať aj životným cyklom jednotlivých automobilov a ich časti a to je naozaj kritická záležitosť Ľudia hovoria, že potrebujú viac dôvery v automobilový priemysel. A to má byť súčasťou našej diskusie. Nie len teda, že potrebujeme jasné presadzovanie zákonov. Pokiaľ ide o fórum, je smutné, že sa hovorí o tom, že tí jednotliví zástupcovia fóra zastupujú tých, ktorí už mali s touto témou problémy a bude potrebné ich rady rozšíriť. Navyše to musí byť chápané ako technická a nie ako politická záležitosť. Celé toto vyšetrovanie a činnosť vyšetrovacieho výboru, práca výboru TRAN a ENVY, prečo sa všetci snažia o to, aby to všetko bolo bezchybné? Je to preto, že nesmieme umožniť, aby táto technická záležitosť bola chápaná ako politická záležitosť, pretože sa jedná o blaho občanov a spotrebiteľov v celej EÚ. Um, raportor... Um, Ďakujem, Vicky. Ja som tieňovou spravodajkyňou a chcem hneď na úvod povedať, že to nie je vinou výboru trán, že sa táto debata odkladá. Prepáč, Mária. Dobre, ja ešte raz opakujem, ja som tieňovou stravodajkyňou výboru Trána, som členom IMKO a aj tu sa tento problém rieši. A a tiež z našej perspektívy. Chcem hneď na úvod povedať, že to nie je vinou výboru TRAN, že sa odkladá táto rozprava. A ja súhlasím s tým, čo povedal Pascal. Ja som v Štrasburgu podporila potrebu čakať na závery e, vyšetrovacieho výboru. Ak chceme zmeniť niečo, čo zle funguje, tak musíme predložiť konkrétne výsledky e, tejto e, vyšetrovacej komisie. Ak nie, tak na čo sme ju vlastne tvorili a na čo sme ju poverili prácou? Ak teraz pripravíme jednu správu a potom E, e, vyšetrovací výbor predstaví úplne opačné závery, tak to bude zbytočná práca. E, záver zatiaľ je taký, že je potrebné zlepšiť situáciu. A pokiaľ ide o výbor pre dopravu, trán, treba povedať, že v našom výbore sme vlastne dospeli k spoločnému stanovisku medzi zelenými ALDE a nami. A je jasné, že my nemôžeme naďalej pokračovať rovnakým spôsobom. My potrebujeme nejakú inštanciu, ktorá by e, sa venovala kontrole. Tak ako to povedala Kristel vo výbore Trán, e, sa hovorí o striktnom národnom e, striktnej národnej procedúre, ale táto európska inštancia, nezávisle od toho, kde by bola, kto by to bol, by mala mať možnosť, aby E, informovala parlament o tom, čo sa deje na trhu. Pretože ak nebudeme mm, nároční, tak potom sa e, tento problém bude do nekonečna opakovať. A teraz ešte e, chcem sa spýtať komisie. Vo výbore pre šport sme, pre, pre dopravu sme e, konštatovali jeden problém. E, bolo by naozaj potrebné, aby komisia predložila návrh na vytvorenie tejto nejakej inštancie, pretože my môžeme do správy zahrnúť pozmenujúci návrh, ktorý by požiadal komisiu, aby predložila takýto návrh, aby sa táto in, európska inštancia vytvorila a aby mala jasné kompetencie a aby bola podriadená parlamentu. Pretože jasne my nemôžeme dôverovať vždy len tomu, e, čo sa deje. Za normálnych okolností e, sa jednoducho nemôžeme vyjadrovať k takýmto veciam. A ďalej, teda očakávam odpoveď od komisie a ešte e, trvám na tom, aby sme si počkali na výsledky vyšetrovacieho výboru EMIS. Ďakujem. Ďakujem kolegovia je to komplexné. Na jednej strane musíme pracovať rýchle a na druhej strane musíme zabezpečiť, že skutočne zahrnieme e, výsledky e, do výsledkov práce aj kolegov z iných výborov. Ja viem, že som dostala list od predsedu výboru Envy, že neexistuje spoločný pohľad na to, e, či je potrebné vytvoriť špecifickú agentúru alebo nie ale máme tu jednotný postoj k tomu, a o tom hovorili všetci vrátane spravodajcov, že status quo je nepriateľný a že potrebujeme mať silnejší systém. A preto tu máme spravodajcu s jeho návrhom a s 933 pozmenujúcimi návrhmi. Dúfajme, že sa nám podarí nájsť e, korektné riešenie ako odstrániť obavy spotrebiteľov a zaviesť lepší systém. Aj dnes popoludní budeme diskutovať o ochrane spotrebiteľov a o nariadeniach na posilnenie ochrany spotrebiteľov a to súvisí s tým, o čom tu teraz diskutujeme. Čo robiť, keď tu bude veľmi veľká priepasť medzi tým, čo sa píše a medzi tým, čo sa deje? Na jednej strane tu máme teda schváľovanie typu vozidiel a hľadanie cesty, ako dosiahnuť ten najlepší systém a na druhej strane tu máme mm, potrebu e, čo najviac ochrániť a posilniť ochranu spotrebiteľa. A to spolu navzájom súvisí, čiže dúfam, že s rovnakou energiou, s akou teraz diskutujeme do poludnia, budeme diskutovať aj po poludni. E, a, áno, ja som sa tiež ešte Viki prihlásila o slovo, prepáč. Je mi ľúto, že, že hovorím po vašom záverečnom slove, ale ja som sa naozaj hlásila a v mene mojej skupiny by som chcela ešte jasne konštatovať jednu vec. Ide tu o výsostne politickú tému, o ktorej tu hovoríme, ide tu o ochranu spotrebiteľov, ktorú potrebujeme. Ide tu o to, aby sme poznatky, ktoré vzídu z vyšetrujúceho výboru, vyplynuli a boli zapracované do správy. A preto je správne, aby sme mali viac času, aby sme tieto poznatky skutočne mohli začleniť do toho, na čom pracujeme. Preto je dôležité pozrieť sa na to, čo sa teraz deje, E, vo výbore EMIS a čo odtiaľ vychádza, alebo čo z nej nevychádza. A v Nemecku sa hovorí, že v Nemecku robili všetko v poriadku, že tam všetko bolo v súlade so zákonmi a normami, a že sa tam nedialo nič ilegálneho a to je naozaj neslýchaná vec a preto sa musíme postarať o to, aby sme mali úplne jasné rozhodnutia, aby sme mohli byť prísni, inak to jednoducho nepôjde, pretože my musíme dať našim občanom možnosť, aby škodu, e, ktorú utrpeli, aby bola napravená, pretože v USA občania majú dobrú úroveň kompenzácií, zatiaľ čo Občania v mnohých krajinách, teda nie vo všetkých, ale v mnohých krajinách Európskej únie zostávajú so svojou újmou osamotení. Napríklad v Nemecku, v Belgicku našťastie nie, ani v Holandsku. Ale to je jedna z otázok, ktorú tiež musíme riešiť. A preto si myslím, že pán, pán Danton prístup, ktorý ste predložili, nie je akceptovateľný. E, treba na ňom ešte veľa popracovať. Okay, I'm hand... Dobre, ešte odozám slovo spravodajcovi, ale predtým ešte chce niečo dodať komisia, či predsedníctvo? Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Dobré ráno. Dobrý deň, dámy a páni. V prvom rade chcela by som sa poďakovať za všetku prácu a za predložené pozmeňovacie návrhy. Komisia je veľmi rada, že pozmeňujúce návrhy ob, obnovujú eh, všetky tie ustanovenia, ktoré boli v pôvodnom komesnom návrhu čo sa týka ostatných eh, pozmeňovacích návrhoch, eh, nebojíme sa eh, toho veľkého počtu pozmeňovacích návrhov, ale skôr faktu, že niekedy sú pozmeňovacie návrhy dupl- duplicitné, ale zároveň predstavujú návrhy, ktoré sa vzájomne nedoplňajú. Musíme naozaj predložiť také návrhy, ktoré zavádzajú riešenia v tomto systéme pretože zatiaľ máme k dispozícii inštitucionálne riešenia a nevždy e, zefektívňujú a, zúči, a e, robia tento test viac účinným. E, predtým sme mali agentúry, a mali sme stále výbory a myslím si, že toto nie je potrebné a toho, čo by bolo dobrým riešením nakoniec. Chcela by som zdôrazniť, jednu e, kritickú záležitosť e, pre komisiu. My sme nenavrhovali agentúru, e, vysvetlili sme aj prečo. Pre nás je absolútne jasné, že systém riadenia, alebo akokoľvek to budete nazývať, či už to bude akýkoľvek orgán, musí ísť nad rámec toho, čo robia členské štáty a musí byť nezávislý. A je to iba záležitosť koordinácie, koordinácie, ktorú máme už dnes a v súčasnosti viem, ako táto koordinácia funguje, respektíve nefunguje. E, tá, takýto orgán avšak nesmie fungovať a nesmie vstupovať e, e, do týchto záležitostí iba vtedy, keď si členské štáty z, prestanú plniť vo svojej povinnosti. Musí to byť takýto orgán neustále, a to v prvom rade čo sa týka fi- záležitosti financovania, naozaj oceňujeme všetky pozmeňujúce návrhy, kde sa hovorí, že členské štáty musia zabezpečiť, že e, bude k dispozícii financovanie e, minimálne e, dohľadu nad trhom a samozrejme vítame všetky opatrenia, ktoré jasne hovoria, že musia byť alokované rozpočtové prostriedky na príspevok na takúto aktivitu čo sa týka ďalších dvoch záležitostí, ktoré sú nesmierne zložité a ktoré si myslím zasluhujú ďalšiu prácu, je e, všetko, čo sa vzťahuje na tieto opatrenia. Hovorili sme, že v prvom rade musíme konsolidovať súčasné pravidlá, ako aj e, tie, ktoré bude treba ešte objasniť, a, aby sme hovorili aj o e, politických záležitostiach, ale s nimi sa tento návrh vysporiada len e, ťažko. Ďalšou oblasťou je aktualizácia softvera, čo, čo nájdete v článku 23. Hm. E, e, chápeme, prečo musíme mať e, e voľný prístup e, k softvéru, avšak nesmieme dovoliť, aby sa tu vytvorili e, medzery e, na voľný prístup k takémuto softvéru a nechránený prístup k takémuto softvéru. Samozrejme, všetky e, tieto návrhy, ktoré vedú k konkrétnym zariadeniam. Máme ale konkrétnu legislatívu, ktorá hovorí o emisiách E, ktorá sa e, týka e, pri stratégiách ochrany motory. Ak ich jednoducho iba skopírujeme, alebo iba čo horšie, ich jednoducho zmeníme, tak riskujeme naozaj medzery v legislatíve. Preto akékoľvek pravidlá, ktoré sa týkajú, by nemali byť súčasťou rámcovej smernice a chcela by som sa vyjadriť ešte eh, k tým návrhom, že tento návrh sa oneskoril. My to eh, chápeme, avšak tento text eh, je veľmi kľúčový na to, aby sme mohli zmeniť systém dnes a zajtra mm, a nielen o niekoľko rokov. Takže komisia vyzýva, aby práce pokračovali a aj zo strany poslancov a samozrejme, ak môžeme nejakým spôsobom podporiť vašu prácu, urobíme tak veľmi radi. Pán Thornton. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, a ďakujem e, všetkým za vaše príspevky. Myslím si, že to bolo e, veľmi užitočné pre diskusiu, ktorá bude prechádzať e, v naschádzajúcich týždňoch. Iba jeden procesný bod Myslím si, že je pomerne neférové da- dávať spravo- tieňovým spravodajcom iba dve minúty, pretože ja si veľmi rád vypočujem tieňových e, spravodajcov a toto je jedna z príležitostí, kedy e, sa e, môžeme porozprávať. Takže v budúcnosti by som bol rád, keby mali tieňoví spravodajcovia viac času. Nebudem zachádzať do podrobností, ale iba niekoľko zásadných bodov. Pani Šaldemose hovorila o posilnení európskej aspekte Európskej európskeho aspektu e, dozoru. Ja nie som úplne presvedčený, že agentúra je tou najlepšou možnosťou. Jednoducho nie som. Čo vidím, e, takáto agentúra by mala byť čo najbližšie k miestu, kde to riziko je a to je veľmi ďaleko od európskej úrovne. Takže e, to, ja to samozrejme spochybňujem, ale to neznamená, že nie som otvorený akémukoľvek rokovaniu na, to, to, na túto tému. Avšak podľa môjho názoru to musí byť návrh, ktorý funguje, a s ktorým súhlasí komisia. To by som e, povedal v prvom rade. A myslím si, že musím e, reagovať na to, čo povedal pán Durant. V prvom rade nesmieme dovoliť nejaké sklzy bol zaslaný e-mail e, k jednotlivým stretnutiam, ktorým som ja nesúhlasila, na ktorý ste reagovali. Čo ma prekvapilo je, že by e, ste uvítali možnosť, kde by sme sa rozprávali všetky, všetci naraz. Samozrejme, nenutíme nikoho, aby e, sme dospeli k dovode okamžite. A ja sa nesnažím rozobrať E, komisný návrh, ale to je práve práca e, parlamentu, aby sme sfunkčnili e, tieto návrhy. Vzhľadom na to, čo je dôvodom krízy Volkswagenu. No ale tým dôvodom bol práve úmyselný podvod a v výbore IMCO E, sú zajedno v tom, že nemyslíme si, že status quo je možnosťou. Jedna možnosť je teda lepší, e, lepší dohľad e, na trhom a potom lepší testovací cyklus. Tento cyklus zosiaľ umožňoval, aby výrobcovia porušovali, respektíve podvádzali pri týchto testoch. Preto chceme zaviesť nový testovací cyklus a chcel by som vás poprosiť, aby sme išli všetci za jedným cieľom a síce vytvorenia systému, ktorý je lepší, jasnejší, lepšie pre životné prostredie, lepšie pre spotrebiteľov. Máme všetci rozličné politické názory, avšak v konečnom dôsledku sme na jednej lodi a prosím, pamätajte na to v budúcnosti. Povedal by som, že celkovo e, som celkom spokojný s priebehom a diskusie a vytvorili sme solidný základ na naše nadchádzajúce rozhovory a myslím si, že e, potrebujeme sa pohnúť vpred veľmi rýchlo a teším sa, že budeme aj naďalej spolupracovať. Čo sa týka kompenzácií, ktoré e, spomínali viacerí, absolútne s vami súhlasím. Bohužiaľ, neboli e, žiadne e, predložené návrhy zo strany socialistov, e, čo sa týka kompenzácií. Ja sám som predložil jeden pozmeňovací návrh, takže môžete sa na to pozrieť. Ale vo všeobecnosti dúfam, že získame na to potrebný koncenzus. Ďakujem veľmi pekne. Chcem, aby samozrejme naši poslanci mali dostatok času na vyjadrenie budeme mať eh, pri stretnutí koordinátorov. Avšak eh, bol tu pridelený čas na túto tému iba pol hodinu, čo sa ukázalo ako nedostatočný čas, tak by, že by som navrhovala sekretariátu, aby sme pokračovali a aby vždy skontroloval so spravodajcom odhadovaný čas na diskusiu, pretože pre sekretariát je to tiež veľmi zložité odhadnúť tejto čase, ale zdá sa, že práve táto záležitosť si vyžiada viacej e, času. Na jednej strane musíme ustanoviť a utrafiť tú rovnováhu. No teraz by som požiadala, keď sa budete stredávať a spravodajca s tieňovými spravodajcami, aby ste zabezpečili, že, ste, že si vydiskutujete jednotlivé záležitosti, či už pozitívne alebo negatívne. Myslím si, že t- s týmito vecami sa treba vysporiadať buď v tomto dokumente, alebo prostredníctvom iných e, dokumentov, na ktorých komisia e, pracuje. Ale každopádne musíme sa s nimi náležite vysporiadať. E, a to, čo robíme, je práve tá doplňujúca práca, na ktorú sa musíme zamerať. Musím povedať, že ďakujem veľmi pekne a myslím si, že budeme na tom oveľa lepšie, keď budú všetci spolupracovať na to, aby sme našli kompromis. Ďakujem veľmi pekne. Ďalším bodom je z o smernici o audiovizuálnych službách. Spravodajkňa je pani Clarkin, ale tá sa ospravedlnila. Dany budete prezentovať za EMU v tomto prípade? um, Dan Dalton is going to present for Emma McClarkin. Please can we again have a list of signals? Prosím, prihláste sa do uh, rozpravy, keď sa budete chcieť vyjadriť k tejto téme. Okay, um, D Dan Dalton is speaking. Dobre, pán Dalton bude hovoriť e, za pani Emu McClarkin. Môžeme začať? Sorry, chair. Um... Ďakujem, e, predsednička. E, prejdem týmto dokumentom veľmi rýchlo. Hovorím v mene pani McClarkinovej, ktorá je spravodajkyňou tohto dokumenta a prečítam iba jej vyhlásenie. V prvom rade chcela by poďakovať momentík ľudia, ktorí sa tam rozprávajú vzadu vy, ktorí sa rozprávate. Môžete sa rozprávať aj mimo miestnosti. Som si istá, že vaše rozhovory sú nesmierne dôležité, ale my musíme pokračovať v našej práci. Ďakujem, pani predsednička. Ema ďakuje všetkým tieňovým spravodajcom za prácu, ktoré odviedli. Bolo predložených 282 pozmeňovacích návrhov. Prebehne e, stretnutie tieňových spravodajcov 15. novembra. Ak to bude potreb, e, e, potrebné, bude druhé stretnutie v Štrasburgu 30. novembra. E, chceme zabezpečiť, aby práve práca na európskej úrovni bola, bola dopytovo orientovaná a myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme utrafili správnu rovnováhu medzi komisným návrhom a e, pozmeňujúcimi návrhmi, e, e, ktoré sme predložili. Tie miera, ktorá je stanovená pre jednotlivé stropy sa mení v pozmeňovacích návrhoch od 10 do 40 Vidíme, že že boli doplnené rozličné definície, ako tam, kde je to vhodné, alebo tam, kde to je príslušné, čo sa týka fungovania trhu. Vidíme, e, že práve tento výbor prostredníctvom pozmeňovacích návrhov klade veľký dôraz na ochranu e, detí a mladistvých, e, avšak z takých záležitostí, ako napríklad reklamy na vysokonutričné produkty, je záležitosťou, ktorá musí byť predmetom diskusie a samozrejme e, obmedzenie takýchto e, reklám aj mimo detských programov je záležitosťou členských štátov, ako sme povedali, e, ochrana princípu krajiny pôvodu je kľúčovým princípom smernice o AVM. A čo sa týka príspevkov, bolo predstavených mnoho návrhov, ktoré pokrývajú jednotlivé oblasti tejto smernice. pretože v súčasnosti tie pravidlá, ktoré sa e, týkajú týchto programov, nie sú vytvárané tam, kde je to program vysielaný, ale tam, kde e, je vyrobený. E, pani Klárkin vníma podporu takéhoto stanoviska naprieč politickým spektrom. Je tu samozrejme aj množstvo ďalších záležitostí, ako napríklad platform na zdieľanie videí, ktoré sú takisto súčasťou týchto pozmeňovacích priestorov. Budeme zachovávať naprieč eh, holistickým prístupom a budeme sa na to sústrediť ako na celok ale nie nevyhnutne na tomto špecifickom mieste, tam, kde to bolo e, pôvodne v pozmeňovacom návrhu e, navrhnuté. Takže ďakujem veľmi pekne za tieto návrhy a pani Klárkin sa teší na spätnú e, väzbu a požiadala o písomné stanovisko a zaslanie pozmeňovacích návrhov eh, do 14. aby sme mali produktívne prvé stretnutie. Ďakujem veľmi pekne. E Ďakujem veľmi pekne. A pán Turkanu za EPP. Mihai. Stimată doamnă președinte, vă mulțumesc pentru ocazia dată a vă vorbi Ďakujem veľmi pekne, pani predsedníčka. A, a ako e, tieňový spravodajca smernice o audiovizuálnych e, médií, v roku 2016 predložili komisia za stratégiu práve v digitálnych službách, e, ktoré by malo garantovať prepojenie medzi technologickým e, pokrokom a možnosťou nových operátorov, e, o ktorých sme už spomínali. Predpokladáme, že to bude mať významný následok na všetky oblasti kreatívneho priemyslu a kultúrnych záležitosti, takisto ako aj dopady na hospodárskú oblasť, čo sa týka mm, telematické platformy, ktoré sa sústredujú na mladistvých a deti. Je to Zahrňa to tak televíziu, ako aj internet. V tomto prípade e, sa neimplementuje obsah, ktorý dodávajú výrobcovia. Vnímame to ako pozitívny vývoj. A e, situácia, e, ktorá vhodnými prostriedkami bude pokrývať aj mladých ľudí a bude ich chránený, budú, ktorých bude chrániť a takým spôsobom budú chránení pred nebezpečným obsahom a to samozrejme aj v prípade nenávistných e, prejavov. V takýmto e, prípade môžeme zvyšovať ochranu e, práve mladistvých a detí, aby obsahy, ktoré sú takýmto spôsobom vygenerované užívateľom, mali editoriálny charakter tento návrh sú čoraz viacej e, zladené, predovšetkým s autorskými e, právami, aby sme sa vyhli riziku e, pirátstva, aby takýto obsah nemohol byť jednoducho ukradnutý. To by malo garantovať práve zachovanie autorských práv a predovšetkým takých obsahov, e, ktoré môžu byť škodlivé pre mladistvých. Nám sa páči návrh, ktorý hovorí o audiovizuálnych e, službách, ktoré sú lineárne, ale aj nelineárne. Tieto sú veľmi e, významné pre vytvorenie konkurencie v tejto v tejto oblasti a takisto aj spolupráce cezhraničného charakteru, ktoré sa týkajú e, služieb na vyžiadanie. Je to dôležité pre hospodársky rast, aby sme e, mohli ponúknuť práve domácu produkciu čo najširšiemu e, publiku. A práve preto by sme mohli analyzovať možnosti a zabezpečiť vyššiu kvalitu európskych diel, ktoré sú e, v súčasnosti šírené e, kvótami vo väčšine prípadov. Musíme vytvoriť teda príslušnú jurisdikciu, príslušný právny e, systém, avšak nie všetky tieto opatrenia môžu byť a vzťahovať sa na opatrenia online a ktoré sa samozrejme musia odrážať aj kultúrne pomery v jednotlivých členských štátoch. Zavedenie povinnosti členských štátov eh, vytvoriť nezávislý orgán pre reguláciu musí zobrať do úvahy efektívne fungovanie jednotlivých eh, členských štátov keď hovoríme o audiovizuálnom aspekte, musíme zobrať do úvahy aj e, spotrebu kultúrnych produktov, čo sa týka e, filmov a samozrejme e, kinofilmov, to trvanie 20 alebo 30 minút, to je, môžu zaznamenať určitý rozdiel. Zaujímavé je aj to, čo sa predpokladá Mohli by ste ešte zrýchliť, e, žiada predsednička. Toto sú návrhy, ktoré sú veľmi dôležité pre jednotný trh a e, je veľmi dôležité, aby šírenie takýchto informácií e, mohlo viesť k zlepšeniu hospodárskych a technických podmienok. Môže samozrejme, musíme sa vyhnúť tým, aby takéto produkty nemohli šíriť paniku či obavy. A prosím, držte sa rečníckého času, pretože sme vo veľkom skoze, hovorí predsednička. Pani Head za socialistov. Prosím, dodržte rečnícky čas troch minút. Way, could... Poprosím vás, asistenti, trošku som zmetená, keď vidím asistentov na pozíciách poslancov, takže zasadnite tam, kde máte. Kolegyňa, nech sa páči. Ďakujem ako tieňová spravodajkyňa pre túto dôležitú tému. Mám obrovský záujem, samozrejme. Poznám pozmenujúce návrhy. Mnohí majú záujem eh, podporovať ochranu eh, maloletých, Ide o článok komisie, ktorý, eh, kde ide o škrtnutie reklamný čas a dňa teší, že v mnohých otázkach sme si zajedno, možno nie vo všetkých podrobnostiach, ale vo veľkom áno. To blížiace sa rokovania uľahčí. Perspektíva pre eh, deti a maloletých to je veľmi dôležité ochrana detí a maloletých, to je veľmi dôležité, preto som predložil silné formulácie, keď je o product placement a reklamu a ochranné mechanizmy, kde je chránenie detí pred škodlivými obsahmi. Pokiaľ ide o kvóty, tu si myslím, že je výbor trošku viac v rozkole. Samozrejme, že to je politická otázka a tak trochu ťažšia otázka a preto u článku 13 e, boli rôzne pohľady. Spotrebiteľská perspektíva, už nechcem, aby požiadavky pre určité kultúrne diela sa tu vplývalo. Nemyslím si takisto, že politici majú tú úlohu E, mať vplyv na konzumáciu kultúry. Teším sa na spoluprácu so spravodajcom. Mali sme zasadnutia, plánovali sme zasadnutia tieňových a dúfam, že blížiace sa diskusie budú dobré a užitočné a že prejdeme k dobrým kompromisom. Ďakujem. Kaja Kalas teraz. Mám zo pár komentárov v mene pána Lokegarda a potom zo pár za mňa samotnú. Neviem, či mám vystúpiť neskôr, alebo mám spojiť tie dva prejavy. Stručne, to je dôležité. Pokiaľ ide o pozmeňujúce návrhy, pán uh, Lokegard ma poprosil o vyzdvihnutie nasledovného. Spolupráca, dialog medzi e, zákonodarcami je e, najdôležitejšia. Spoločne s pozbudzovaním toto vedie k lepším riešeniam a než striktné kvóty. Rozsah tejto správy sa už diskutoval. Jeho ďalšie rozšírenie zapojením platformiem sociálnych médií to by len zatienilo nejasný obraz Treba vytvoriť e, dobrý rámec, ak sa dá inovovať. Je pre, e, problematické hovoriť o, o ochrane mladých e, od škodlivého obsahu. Mohlo by sa to zneužívať. Luky sa, e, teší sa na ďalšie rokovania. Ja som sa zameral na platformy video zdieľania požadované v rámci tomto návrhu na e, e, bojovanie proti nenávistným prejavom. Pokiaľ ide o smernicu o e-commerce, dôležité je zapracovať také návrhy, ktoré by vedli k uvedomeniu. Tie nenávistné prejavy oveľa e, viac posilňujú tie, ne, ne, e, tie zlé prístupy, tie, ide o, o, o veľmi odlišnú tematiku od, od detskej pornografie. Milióny videí na YouTube, ktoré sa nahrávajú za každú minútu, nepotrebujeme riešiť fakt e, senzorstva preto si myslím, že regulatorné e, orgány v spolupráci s komisiou by mali vypracovať usmernenia. V Estónsku tak je, pokiaľ ide o ochranu údajov. Tu sú regulérne usmernenia uplatniteľné na ochranu údajov. Dúfam, že to e, spravodajca zváži. Ďakujem. Ďakujeme, Denis ušetrím čas, pretože požmenujúci na, návrhy boli predložené a sú jasné. Pre nás je dôležité mať zábezpeky, že členské krajiny môžu sa postarať o otázky spojené so všeobecným záujmom, pluralitou médií, slobodou prejavu, kultúrnou diverzitou. Nesúhlasím e, s tým, ako sa tu formuluje násilie zamerané proti skupinám osôb, že by to nebola nelegálna aktivita. Je to predsa tak. Nachádzate toto i v textoch OSN, že všetky, e, všetci signatári musia predsa takéto navádzanie um, potierať. Predložili sme množstvo pozmenujúcich návrhov s cieľom chrániť nielen záujmy maloletých, ale i dospelých, pokiaľ ide e, o alkoholické e, nápoje a, a, a e, hazardné hry. My určite nezávisíme do takej miery od sebaregulačných mechanizmov. Tu skončím svoje úvahy. Čulia teraz. Myslím si, že jedna z najťažších problematík je rozsah návrhu komisie a aký druh zodpovednosti vieme akceptovať, na ktorý by mohli byť platformy zdieľania video, videí. Tu je správne, že komisia poznamenáva, že povinnosti by nemali byť v konflikte, pokiaľ ide o, o režim prepojenia. A dôležité, že tie kanály, kde niekto ponúka audiovizuálne služby a má vydavateľskú zodpovednosť, tie spadajú pod uh, smernicu audiovizuálnych médiá. Akékoľvek povinnosti, pokiaľ ide o video vzdielanie, prístup komisie je celkom správny kedykoľvek e, v platforme o zdieľanie videí sa, sa o nich očakáva poznať význam videí, obsah videí, tak, tak to nie je súlede so smernicou e-commerce. Musím si klásť otázku, do akej miery je zodpovednosť verifikáciu veku, ako to má fungovať. Och, na maloletých je e, dôležitá, ale e, verifikácia veku bude fungovať len, ak je to je známe pre aký vek je to e, primerané. Ak tu nie je možnosť monitorovať obsah a kde sú to vlastne tie e, platformy, ktoré sú skutočným cieľom. audiovizuálne služby samotné by mali mať e, povinnosti v tomto ohľade. Pokiaľ ide o podporu pre európske činnosti, táto cesta bude prechodnejšia než kvóty. Musíme zohľadniť, že lineárne a nelineárne služby sa líšia z pohľadu spotrebiteľov. Určité percento je v katalógu Video on Demand. A naozaj v kvóty, tak ako ich navrhujú niektoré skupiny, by mohli viesť k nižšej miere výberu pre spotrebiteľov. Určité veci sa majú z katalógu odstrániť, menej populárne činnosti, e, diela, pardon. Ak chceme vidieť e, diela z vyššej kvality, opatrenia v tejto oblasti dávajú viac e, e priestoru. A jedna z vecí, ktorá sa neposkytla, je prístupnosť A posledné slovo. Chceme vyjasniť, že, že to nie je e, smernica o copyrighte. Čokoľvek by sa malo zapracovať do relevantných návrhov. Mám tri, troch ďalších rečníkov, pani Bolzan. Ďakujem. E, reklama, ktorá sa použije alebo prostriedky v obrovských rozsahoch, pol milióna eur ročne, e, reklama pre deti len ročne u nás v Chorvátsku. Silný vplyv na e, nákup produktov e, rodičmi. Štúdie ukazujú, že deti v maloveku nedokážu rozlišiť medzi reklamou a skutočným obsahom televíznym. To ich núti bez podvedome si vytvárať návyky, Revízia tejto smernice je obrovskou príležitosťou lepšie kontrolovať e, reklamu pre deti. Mám veľké obavy, hlavne pokiaľ ide o zdravotné otázky, čo je výsledkom takej, takéhoto, e, takéto reklamy. Teraz máme možnosti znížiť marketing takýchto produktov, ktoré majú veľa soli, cukru či tukov. Obezita a nadváha sa týka viac než 50 e, dospelých a viac než 20 detí v EÚ. Týka sa to ich zdravia a vytvára to však aj vysoké náklady pre európske zdravotnícke systémy. Proti týmto trendom musíme bojovať a ja si myslím, že e, regulovanie a spoluregulovanie sú najlepšie, odkedy dobrovoľné opatrenia neviedli k pozitívnym trendom. Som tiež za e, znižovanie e, miery reklamy alkoholických nápojov. Verím, že príjmete moje vklady a že sa nám podarí využiť túto možnosť na ochranu <clears throat> mladistvých a vytvoríme zdravšiu spoločnosť. Ďakujem. Ďakujem. Chcel by som nadviazať na slova predrečničky pretože je jasné, a nepoviem teraz ale nič o podmienujúcich návrhoch, občania dnes e, e, pozerajú dnes rôzne, nelineárne, lineárne, internet, televíziu a tak ďalej. A keď to chceme pravidlá mať, tak tie pravidlá by mali ísť cez všetky možnosti, všetky kanály rovnakým spôsobom. Samozrejme, že to nie je jednoduché, pretože e, ten bod K je Kalas je celkom jasný pre mňa. To, čo v niektorých krajinách je hate speech, niekde inde je povolené, ale musíme si ujasniť, že keď chceme čosi dosiahnuť, musíme byť jednotní. To sa týka i dozoru nad médiami i ďalších otázok. Preto by som sa potešil, keby sme pri všetkých tých uh, diskusiách ten cieľ rovnakých podmienok pre všetky druhy audiovizuálnych e, diel zjednotili, do akej miery je to len možné. Nie, aby každý mal e, len svoju, svoj piesoček, ktorý je, bude doma populárny, pretože to k ničomu nakoniec nepovedie. Ďakujem. Pani Šarancová, Charancová. Len súhlasím s, e, so slovami e, Tieňových a Kaje. E, nebudem sa opakovať. Tri body z mojej strany. Poprvé, tento návrh by sa nemal využívať na zadné vrátka, na zavádzanie daní. To už sa už odmietlo v smernici o elektronických obchodoch. Otvorili by sme naozaj dvere obsahovým spoločnosťam, aby nútili web stránky, aby konali ako policia. To by bol potom cenzerstvo zo strachu. Po druhé, potrebujeme prístup, požiadavky o prístupe Myslím si, že e, niekde to musí byť zapracované. Vyňali sme verejné vysielanie z, z tej smernice o prístupe na sieť sľubujú, že sa to zapracuje inde. Osemdesiat miliónov občanov s, e, e, s postihnutím jednoducho nemôžeme im hovoriť, že majú smolu. Myslím si, že e, dôležité je vstúpiť do plena pred, tri, v súvislosti s trialogom. Nemyslím si, Myslím si, že potrebujeme možnosť preverovať e, záverečný obsah, kým vstúpime do rokovaní s radou. Dúfam, že náš e, pravodajca a vy podporíte tú, túto požiadavku. Ďakujem. Ďakujeme. To posledná vec je na diskusiu s koordinátormi, myslím si. kým teda budeme riešiť trialog. Je to nová vec. Pán Dolcen. Chcem poďakovať všetkým za, za ich vstupy. To všetko e, teraz posuniem spravodajcovi. bola tu veľká miera, myslím si, výmeny názorov. Myslím si, určite sa nám podarilo dosiahnuť dohodu v dôležitých témach. Odtiaľ sa dá, myslím si, odraziť. Nebudem to naťahovať, určite sme všetci hladní. Ďakujeme. Posledný bod našeho programu a to je politika k politike hospodárskej súťaže, výročná správa Andreasa Švába k politike e, hospodárskej súťaže a môžete teda prezentovať pozmeňujúce návrhy. Andreas, kolegyne, kolegovia, ďakujem o stanovisku e, výboru e, k výročnej správe o tejto politike sme sa už bavili sekretariatu, kolegom, tieňovým spravodajcom chcem poďakovať za ich podnety, za ich eh, pozmeňujúce návrhy a chcem povedať, že už budúci týždeň tie kompromisné pozmeňujúce návrhy rozošleme. Mali by byť jednoduché. V každom prípade je v mojom záujme eh, eh, dať do, do gestorského výboru maximum na úvod snad niekoľko ťažisiek e, pozmeňujúcich návrhov. Digitálny, e, vnútorný trh a e-commerce, to sú dôležité body pre... Takto prezentovali i kolegovia a preto tu bude množstvo rozšírení, ktoré na základe pozmeňujúcich návrhov budú možné. Najprv požiadavka, že komisia ešte tento rok tie dlhodobé postupy v oblasti online vyhľadávania konečne by mala dovršiť bolo tu množstvo žiadostí, ktoré toto želanie eh, vytvorili. Druhé, po druhé potom sa tu žiada, aby eh, eh, sa zapracovali v klady generálneho riaditeľstva pre hospodárskú súťaž. Je nám ľúto, že výsledky toho sektorálneho prieskumu ukazujú, že elektronický obchod e, z veľkej časti e, prebieha na národnej úrovni a znútorný trh bez prekážok vlastne neexistuje v tomto sektore. A ďalšie ťažisko obsahovo je e, implementácia smernice o karteloch. Mnohí označujú tú implementáciu za ťažkopádnu 28 krajinách by sa všetko malo implementovať e, tento rok, ale menej ako polovica členských krajín vôbec predložila nejaký návrh. E, nie všetky krajiny vôbec do roku 2016 e, budú, e, sa do pol roka dostali do tejto situácie. Bohužiaľ, to bude trvať a to sklamáva e, E, nielen mňa ako spra- e, spravodajcu, ale i mnohých ďalších. Komisia tu je a mohla by možno snať e, zaujať stanovisko a dať nám odkazy na to, čo v tejto iniciatívnej správe môžeme doplniť, aby sme zrýchlili tú implementáciu. Ďalší tematický komplex sa týka toho nariadenia o skupinovom o postupe. A v tejto súvislosti musíme poukázať na právnu neistotu či pridelovanie prostriedkov, pokiaľ ide o, je v súlade s, e, s predpismi o štátnych e, podporách celoeurópsky. Preto je určite užitočné, ak by sme tu mali jasný právny rámec. Aj toto by malo byť zapracované do stanoviska. A potom je tu množstvo e, podnetov k úlohe telekomunikačného sektoru. Z tohto e, uhlu pohľadu i tu, pokiaľ ide o dovršenie digitálneho trhu, by sme zapracovali mnohé hlavne pokiaľ ide o celoplošné pokrytie širokopásmovými sieťami. A potom je tu množstvo ďalších pozmeňujúcich návrhov. Tie prvé sú bez problémov, určite mnohé vieme zapracovať do kompromisov, posilniť e, v tejto oblasti. Sú tu i ďalšie oblasti, e, platforma, fúziová kontrola, kontrola údajov a tiež komentár účtovného dvoru k štátnym e, subvenciám. I tu EPP, ja ako spravodajca viem vysloviť len podporu. Žiadne kompromisy však nenavrhneme. Jednoducho tu budem o tom hlasovať. Kritické, a to je záverečný bod, je to, že e, skôr by sme odrádzali od toho tie jednotlivé podniky e, z jednotlivých sektorov uviesť nedostali by sme sa k žiadnej pointe. Jednoducho e, nebudeme uvádzať podniky, ale sektor a problémy, pokiaľ ide o určité oblasti, to sme robili tak i v ekone. Je to cesta lepšia. Každý by tu rád spomenul nejaký, nejaký podnik totiž. Ďalší harmonogram 28. novembra chceme tie kompromisné návrhy e, prerokovávať a hlasovanie vo výbore 29. novembra, aby sme včas mohli byť hotoví aj v ekone. Dúfam, že dovtedy všetko e, stihneme. Ďakujem kolegom za spoluprácu i za pozornosť teraz a teším sa veľmi na slova mojich tieňových spravodajcov. Ďakujem. Ja ďakujem. By som sa chcela poďakovať našim kolegom za dobre pozmenujúce návrhy, ktoré predložili. E, pretože e, vyrovnaná spravodlivá konkurencia je veľmi dôležitá vec a niektoré pozmenujúce návrhy sú skutočne dobrým východiskovým bodom, takže myslím si, že ľahko dosiahneme kompromisné znenie a aj podporu. Ja som predložila niekoľko pozmenujúcich návrhov, ktorých cieľom bolo zaistiť to, aby boli trhy spravodlivé, Rovnako som e, predložila pozmenujúce návrhy, najmä pokiaľ ide o právo zásahu a tak ďalej. E, komisia naďalej rešpektuje exist- súčasne platnú legislatívu a snaží sa chrániť malé podniky pred veľkými. Ja si myslím, že my musíme tiež posilniť aj ochranu spotrebiteľa. Nebudem to tu naťahovať, pretože si myslím, že sú tu ešte aj ďalšie, ďalšie veci, ktoré si iní kolegovia želajú vyjadriť. Ďakujem. Ďakujem. Richard Sulík. Dankeschön. Die Klein... Ďakujem. Malé a stredné podniky a to, že ich treba podporovať, to sa tu neustále opakuje ako nejaká mantra. Ja som toho názoru, že sme si zvolili nesprávne metódy tejto podpory, že sa snažíme tie podniky nejakým e, spôsobom podporiť. Často hovoríme o investičných balíčkoch, o tom, aké dotácie chceme poskytnúť a tak ďalej. Ale v skutočnosti táto nadmerná regulácia je pre malé a stredné podniky tým najväčším problémom. A táto regulácia, čím menší podnik je, tým obťažnejšie je, pre, je sa s tým nejakým spôsobom vysporiadať a tým väčšie problémy e, to spôsobuje. A preto by som chcel podporiť návrhy kolegyne z ALDE 18, 22, 30, 63 a 67 Presne týchto 5 návrhov ide správnym smerom a dúfam, že aj tento výbor sa v budúcnosti e, čím ďalej, tým viac pohybovať smerom k deregulácii a k zmierňovaniu štátnych zásahov. Ďakujem. Ešte si želá niekto z liberálov vystúpiť? Ďakujem, e, pani predsednička, aj ja by som chcela tu na ešte predložiť stanovisko pána Švába s niekoľko malými zmenami. To bude dobrý návrh, máme dôvod na to, aby sme mali hospodárskú politiku nezávislú, je potrebné zabrániť politickým zásahom do tejto oblasti. Niektoré pozmenujúce návrhy práve idú týmto smerom od Apple, Google, Uberu Pozmeňovacie návrhy sa zameriavajú na prípady, ktoré sú politické. Úloha komisie je byť legislatívnym orgánom, ale nemala by bojovať proti jednej alebo druhej spoločnosti len preto, že sa to nám politikom nepáči. A preto e, sa my pozmenujúcimi návrhmi snažíme posilniť právnu situáciu. Tie pozmenujúce návrhy, ktoré sa snažia meniť právo, môžu byť zaujímavé, ale pre mnohé z nich dá moja skupina znamienko mínus. Ja sa naozaj divím tomu, prečo my potrebujeme takéto pozmenujúce návrhy. Komisia už vyšetrovala v oblastiach, ktoré sú opätovne v pozmenujúcich návrhoch spomenuté. Ja si myslím, že namiesto toho, aby sme E, sa dožadovali viac politických zásahov, by sme sa mali komisii skôr poďakovať za jej prácu. Ďakujem pánovi spravodajcovi a ďakujem a teším sa na ďalšiu spoluprácu. Ďakujem, Denis. Ďakujem. Ja sa chcem poďakovať pánovi spravodajcovi e, za chuť spolupracovať na kompromisoch. Jedna vec, ktorú môžeme e, povedať, je, že my odkazujeme skutočne na individuálne spoločnosti a to naozaj nie je potrebné. Druhý bod. Pokiaľ ide o malé a stredne veľké podniky, tak plne súhlasím s tým, že toto nariadenie je problémom a skutočnou záťažov a dokonca aj EKKR predložil nejaké písomné vyhlásenie k tejto téme. Keď hovoríte s malými a strednými podnikmi, tak vidíme, že dane sa ich týkajú špeciálne a nemali by sme len konštatovať, že e, všetko, čo sa robí, je dobré, ak sa to robí E, za rešpektovania pravidiel, ale treba si uvedomiť, akú záťaž znášajú malé a stredné veľké podniky a očakávam, že sa spravodajca pozrie aj na pozmenujúce návrhy, ktoré predkladáme k tejto oblasti, najmä pokiaľ ide o revitalizáciu miest. Aj tu je iste robiť mm, vo všeobecnom záujme venovať sa tomu a mať tam nejaké daňové úľavy alebo vhodné opatrenia. Ďakujem. Je tu niekto za zelených, EFDD alebo ENF? Nie. Marín? Ďakujem, pani predsednička, pán správodajca, drahí kolegovia. Pozmeniace návrhy, ktoré som v mene skupiny NL predložila, sú legitimné na základe niektorých základných princípov EÚ. Princíp subsidiarity, to je pozmeniace návrh 34 to znamená, že tam ide o ilegitímne reštrikcie, ktoré aplikujú členské štáty. A Európska komisia sa to snaží ovplyvňovať a blokovať. A to, čo vy nazývate geoblokovaním, tak to je vlastne legitímnou požiadavkou ochrany svojho trhu, ktorá je vydaná na pospas eh, vonkajšej konkurencii. E, požiadavky sú legitímne a návrhy legitímne, ak rešpektujú požiadavky členských štátov. Pozmenujúci návrh 44. A na záver po tretie, a pre mňa je najprirodzenejšie, odmietam všetky zmienky e, na jednotný trh, ktorý je skutočnou, skutočným väzením, najmä v oblasti digitálnej, kde e, v mene konkurencie žiadate totálnu liberalizáciu. Ďakujem. Bilgiani Bozen. Ďalší rečník. E, ďakujem pani, správoda, pani predsednička v tejto e, správe Napríklad pokiaľ ide o jednotný digitálny trh, ja podporujem úpravu telefonátov mimo EÚ, ktoré sú často drahšie ako v rámci EÚ. A pretože pochádzam z nového členského štátu, tak chápem, že občania chcú nakupovať online, ale potom sú sklamaní, pretože daný onlineový obchod nedodáva do ich štátu výrobky a situácia v jednotlivých členských štátoch je odlišná. E, spotrebitelia musia mať skutočnú možnosť voľby a výberu na digitálnom trhu. Občania novších členských štátov pociťujú aj ďalšie formy diskriminácie, napríklad ale našťastie si to uvedomil aj náš spravodajca, ale členovia a poslanci aj občania zo starších členských štátov sú si nie sú si toho až tak vedomí. Napríklad ja sa zaoberám situácie, e, v situácie istých produktov a rozdielných cien medzi Chorvátskom a Nemeckom. Viac ako 85 stiažnosti na produkty, ktoré sú zakopené v Chorvátsku, je, že sú horšej kvality, ako keď sa kúpia v zahraničí. Dokážete si predstaviť, že v niektorých členských štátoch 85 spotrebiteľov si sťažuje na nejakú vec a keď to povieme Európskej komisie, tak tá vyhlási, že takýto problém neexistuje. Ja si myslím, že je na čase e, toto nastoliť aj na európskom stole. Maria Grappini. Ďakujem. Ďakujem, Vicky. Teraz je, toto je veľmi dôležité podľa môjho návrhu, pretože ja si myslím, že politiky v oblasti konkurencieschopnosti, ak sa e, konajú správne, tak môžu prispieť k vytvoreniu ekonomie, ktorá je založená na zdravej zamestnanosti a môže prispieť k rozvoju malých a stredných podnikov a preto treba podporovať malé a stredné podniky. Ale sú tu vážne problémy a ja to viem, lebo pochádzam z tejto oblasti. Napríklad dominantné postavenie na trhu, tam sa e, neaplikuje správne e, protitrastová e, legislatíva. Toto všetko treba overiť, lebo ak to zostane len na papieri, ak máme správy alebo smernice, ale v teréne vidíme, e, že sa to neaplikuje v praxi, tak to neslúži na nič. E, treba e, sa zamerať aj na dominujúcu pozíciu na trhu. Ja ako e, zam, pre, zamestna, predsednička zamestnávateľskej organizácie v mojej krajine som sa snažila poukazovať na dominantnú pozíciu na trhu. To znamená, že my potrebujeme výročné správy a treba, aby sa predkladali parlamentu a aby sa takisto upozorňovalo na porušovanie antitrustových noriem Treba si vymieňať e, negatívne a pozitívne skúsenosti v tejto oblasti. Ja som predložila v tomto smere niekoľko pozmenujúcich návrhov a nazdávam sa, že ak chceme správnu konkurenciu, tak musíme e, sa zamerať na cezhraničný obchod. Tam môžeme veľa vecí dosiahnuť a plne súhlasím s chorvátskou kolegyňou. Aj v mojej krajine existuje nelojálna konkurencia alebo e, nespravodlivý prístup e, k spotrebiteľom, kde v závislosti od jednotlivých krajín do rovnakých obalov sa dáva rozličný obsah. Ak sa nám nepodarí začleniť pozitívny efekt do legislatívy v oblasti konkurencie, tak e, celá naša práca vyjde na vnívoč. Ďakujem. Ďakujem. Je veľmi zaujímavé počúvať túto diskusiu. Aj ja uvažujem o hospodárskej súťaži a politike a tá je akýmsi spoločným menovateľom e, vnútorného trhu. Videli sme, ako narastá protekcionizmus, videli sme to aj za minulú, aj minulú noc. A preto my v našej politike hospodárskej súťaže musíme rešpektovať princíp subsidiarity a to bude pre Európu obrovská výzva. Musíme zabezpečiť, že spoločne budeme držať a že spoločne budeme spolupracovať na tom, aby sme mali rovnaké podmienky, rovné podmienky pre obchod a zároveň si udržali subsidiaritu. A to je skutočná výzva, ktorú ja chápem ako ponaučenie z predchádzajúcej noci. Ďakujem vám všetkým. Ďakujem pani predsednička, ďakujem všetkým za poznámky. Vidím, že sa môžeme už na mnohom zhodnúť, takže by som sa veľmi rád vrátil k niektorým konkrétnym bodom. Už sme to prediskutovali posledne. Myslím si, že môžeme nájsť riešenie k sérii pozmenujúcich návrhov tam, kde žiadame e, nejaké globálne riešenie. Tam sme otvorení, pokiaľ ide o malé a stredné podniky. Áno, to je náš evergreen. Vieme, že 99 podnikov sú malé a stredné podniky, ale problém spočíva v tom, že keď sa pozrieme na konkrétnu legislatívu, tak sa nám nepodarí nájsť väčšinu pre odhlasovanie takýchto legislatívnych návrhov. My vieme, že potrebujeme takúto legislatívu, že nemôžeme so všetkými 99% podnikov zaobchádzať rovnako. A ja som ten prvý, ktorý si želá zlepšiť túto politiku. Som rád, že ALDE podporuje moju líniu. Teraz nehovorím o podnikoch, ale vidím, že idú týmto smerom. A vlastne oni eh, musia ísť ďalej touto cestou. Sú tu ďalšie dôležité aspekty, ktoré zatiaľ nevyriešili problémy hospodárskej súťaže a nie sú k tomu ľahké riešenia, ale my sa o to musíme pokúsiť a dosiahnuť ďalší pokrok. Som rád, že sa pani predsednička zmienila o pozmenujúcom návrhu 344. Prvá časť je identická s tým, čo som ja sám predložil. Európs, hospodárska súťaž a legislatíva na hospodárskú súťaž je aplikovateľná len cez subsidiaritu, čiže francúzska subsidiarita nie je ohrozená, čiže toto je e, platné len pre e, zahraničný obchod, cezhraničný obchod. A pokiaľ ide o otázku diskriminácie, ja si naozaj beriem k srdcu E, túto problematiku, ale myslím si, že politika hospodárskej súťaže nie je to isté, e, čo antidiskriminačná politika. A preto by som sa chcel ešte vyjadriť k tej geoblokáži ako o možnom nástroji diskriminácie a to by sme sa mohli snažiť trochu obmedziť. To, čo tu spomenula Mária Grapini a ďalší, to sa budeme snažiť nejakým spôsobom začleniť do textu. Ďakujem vám všetkým za vaše poznámky a pripomienky. Budeme o tom 28. novembra diskutovať a dúfam, že sa nám podarí nájsť dobré riešenie. Komisia, poskytnite prosím vaše poznámky písomne, už nemáme viac času. Dobre, zašlite prosím svoje pripomienky písomne, ďakujem veľmi pekne kolegovia a ďakujeme aj tlmočníkom.